As you know, colleagues, we have a very long afternoon today. Kolegovia, kolegyne, vitajte. Máme dnes veľmi komplexný program. Požiadala by som vás, aby ste si čo možno najrychlejšie sadli, aby sme mohli hneď začať. For EPP, this is a golden moment. I see only EPP colleagues wherever I look. Zdá sa, že sú všade kolegovia iba z EPP. I am counting how many members we are because we need to be 12 in order to have a quorum. Musíme byť 12, takže počítam, koľko nás je a zdá sa mi, že už nás je 12, nie? I think we are 12. Okay. <sighs> So, I hope that you all had a, a... Takže v poriadku. Dúfam, že všetci ste mali dobrú obednú prestávku a začníme teda. s výsledkami stretnutia koordinátorov. Takže teraz by som vás chcela informovať o následovnom. Poprvé, prijali sme aprílový program a takisto aj požiadavky ohľadne neskôrších programov. V aprílovom programe tam je napríklad kvalita vzduchu, ako aj športový žurnalizmus a ďalšie environmentálne otázky, ktoré budú tam začlenené. Ústna otázka ohľadne FATKA bude v máji a pokiaľ ide o petíciu, pokiaľ ide o naliehavé postupy, to bolo schválené. To znamená, e jadrový reaktor Teáž a takisto miesto pôsobenia IMA. E Takže teraz Peter sa požiadal, požiadal o slovo. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne. My by sme chceli kritizovať rozhodnutie koordinátorov, eh, pokiaľ ide o petíciu 6636 2017 že sa to má stiahnuť z programu, by sme chceli požiadať tu vo výbore, aby táto petícia 636 z roku 2017, tendrový systém, pokiaľ ide medicínske výrobky e, z Andalúzie. My by sme chceli, aby tento návrh tejto petície sa to jednoducho znovu dalo na program a žiadam, aby sme o tom hlasovali. So, when this has been challenged... Toto bolo napadnuté, takže podľa pravidla 205 rokovacieho poriadku. Upriamím všetkých pozornosť na to a budeme hlasovať o tomto. Takže teraz v tejto chvíli je to veľmi nešťastné, že tu sú iba členovia EPP a jeden za EFDD. Je to jednoducho veľmi nešťastné. Máme tu však aj člena z ALDE, takže výborne. Máme tu dvoch ďalších. Pán Isturgas, vy ste žiadali slovo, nech sa páči. Gracias, señora presidenta. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ako veľmi dobre viete, ja som bol členom výboru pre petície počas desiatich rokov a všetci poznáme, alebo teda niektorí poznáte, tak ako aj vy, vnútorný poriadok komisie, alebo rokovací poriadok, keď, komisia dnes ráno, keď výbor začal dnes ráno, tak má určitý harmonogram 2,5 hodiny a keď poslanci tu nie sú, tak je to problém každého poslanca. My tu sme prítomní a teda, tak ako eh, aj môj koordinátor žiadal, eh, eh, hlasujme Eh, to je jedno, eh, či sú tu eh, zastupcovia EPP alebo ďalší. Keď sme začali, veľmi dobre vedia kolegovia poslanci, kedy majú začať a kedy začína zasadnutie výborov pre petície. Preto vás žiadam, aby ste vyzvali koordinátora za EPP, a aby ste začali s hlasovaním v súlade s rokovacím poriadkom ohľadom otázky, ktorú predložil môj kolega Peter. And I will definitely do so. Áno, aj to spravíme, o to sa nemusíte obávať. Ja v každom prípade to urobím, ale myslím si, že prejdeme teraz cez celý ten výsledok toho, čo prijali koordinátori a oddialím to a dúfam, že teda tu budú aj ďalší kolegovia, ktorí prídu do miestnosti, aby sme tu mali lepšie zastúpenie. Ja teda odročím ten, to, čo nastojil Peter až do konca a to znamená dve minúty. Takže hlavný pro, majový program petície ohľadne akvakultúry, to sa dostane teda do tejho májového programu a do júnového programu. Ja chápem, že chcete postupovať s hlasovaním hneď teraz. Musíme hlasovať. Ja som formálne žiadal hlasovanie, pretože my sme si stanovili časový harmonogram, tu sa žiadala petícia, o ktorej sa bude hlasovať, pretože vy ste hovorili o tejto otázke a musíme teraz o tom hlasovať bezprostredne. Áno, dobre, takže hlasujme. EPP požiadavka je, aby petícia 0663 z roku 2017, aby zostala na programe na programe aprílovom a uvidíme teraz, že či tam nie je príliš veľa ľudí z EPP. Deväť ľudí môžete mať, ktorí budú hlasovať. Peter, vy ste koordinátorom, 9 ľudí bude hlasovať. You're okay? Okay. Jarek is a, Jarek is a, a, a, a free rider this time. Jarek je teda voľným písateľom. Okay. Let's now also make sure... Dobre, takže uistíme sa o tom, že ľudia, ktorí budú hlasovať v mene EPP, sú skutočne členmi tohto výboru, buď teda pln, plní členovia alebo náhradní členovia. Trochu dám teraz času politickým poradcom, aby sa uistili o tom, že tí, ktorí budú hlasovať, skutočne sú plnoprávnymi členmi alebo náhradnými členmi a Zároveň by som chcela požiadať ostatných politických poradcov, aby skontaktovali svojich poslancov. Also, dear Chairman, wir sind dann acht members and food. Okay. Eh? Any member, any member can vote. Akýkoľvek poslanec môže hlasovať, ale potrebujete potom ako politický poradca nám naznačiť, že kto títo poslanci sú. Buď sú plnoprávni alebo náhradníci. Ak chcete mať ešte iných poslancov, tak ja jednoducho musím vopred vedieť, že kto to je. No, the EPP policy advisor and the EFTD policy Takže politickí poradcovia za EPP a e FD urobili skutočne dobrú prácu. Teraz tá požiadavka je, aby tento program, aby na programe s aprílovom zostala tá petícia 0663. Kto je za to? Zvíjnite ruky, poprosím. 8, 9, 10, 11. 11. It's not. And then, who Takže 11, a kto chce, aby to bolo podľa rozhodnutia koordinátorov z dnes, dnešného rána, na máj, kto to chce dať na májový program, aby to bolo na B zozname. Takže to sú dvaja členovia RTD. E Takže sme prijali rozhodnutie. Dobre, ďakujem veľmi pekne. A bolo by dobre, ak by poslanci, ktorí prišli na toto hlasovanie, ak by ste mohli zostať sedieť alebo diskrétne opustili miestnosť. Pán Preda je vždy diskrétny, takže nemusím sa na vás nejako špecificky pozerať. Júnový program. Eleonora, nech sa páči. Prepačte, pani predsednička, ja som sa chcela vyjadriť, aby som pokázala na to, že tento postup nie je normálnym postupom a chcela by som poukázať na to, čo sa udialo. A myslím si, že toto môže napríklad na budúcom zasadení koordinátorov spomenuté ako bod pre ďalšiu debatu. Ja by som teda na to zareagovala, čo povedala pani Silvia. Ja takisto mám takýto pocit. Extrémne som nespokojná s tým spôsobom, akým sme s tým sa vysporiadali dnes, ale bohužiaľ nemôžem nič iné urobiť. Vy ste ma dali do veľmi ťažkej situácie a ja si myslím, že prvok kolegiality medzi jednotlivými kolegami z ostatných politických skupín by sa mal zlepšiť. Toto predsa nie je jasný, taký slušný spôsob, ako sa medzi sebou vlastne chováme. Povedala by som, že to je nezrelé a neslušné. Tí, ktorí sa na nás pozerajú teraz v celej Európe, istotne rozumejú a chápu, že jednoducho môžeme od tejto inštitúcie očakávať oveľa viac. A to sa týka toho, ako koordinátori prebehli dnes do poludnia zo strany kolegov a aj ako dopadlo toto hlasovanie. Je mi to jednoducho veľmi ľúto. Pán Iturgajs. Ďakujem pekne, pani predsednička. Takže iba by som chcel pripomenúť, chcel by som pripomenúť, že problém nespočíva nie, neleží na tých, ktorí prišli na to, aby si vykonali svoju prácu, ale problém je ten, že tu neprišli ľudia, ktorí mali prísť. O 14.30 sa má začať rokovanie, to sa týka všetkých politických skupín. Spýtajte sa ostatných politických skupín, prečo tu nie sú. A to nie je teraz nejaká téma, ktorá sa týka iba koordinátorov. Ja súhlasím so s pani Silvi, tento bod sa vráti na zasadnutie ďalších koordinátorov opakovane a ja už teda vidím dopredu, predpovedám, celé dlhé obdobie časové, kde sa budeme musieť venovať tomuto bodu. Je to vaše rozhodnutie a ja podľa mojich povinností ako predsednička to jednoducho urobím tak, ako mi to povinnosti ukladajú v rokovacom poriadku a budete takéto postupovanie teraz z mojej strany mať. Dobre, Takže teraz by som sa chcela vrátiť k tým výsledkom toho, čo sa dialo na zasadnutí koordinátorov. Pokiaľ ide o petíciu o slobode vyjadrovania žurnalistov v Malte, za podpory, e, takisto podpora študentov z Veľkej Británie a pokiaľ ide o práva spotrebiteľov v Bulharsku, to sa dostane zasa na júnovú agendu. Pokiaľ ide o správy a stanoviská, ja som bola ustanovená vo svojej kapacite ako predsedčina tohto výboru v rámci správy výročnej za výbor 5 z roku 2019. Špecifická správa ombudsmana bude pripravená za ALDE a revízia ombuds- štatútu ombudsmana bude pripravená zo strany zelených a my sme sa rozhodli, že nebudeme robiť stanovisko, pokiaľ ide minimálne štandardy pre menšiny v Európskej únii. Ďalej, pokiaľ ide o tie napadnuté odporúčania, tieto boli schválené v tej forme, ako som to navrhla, s výnimkou petície 1045 a takisto aj pokiaľ ide o petíciu 74, 1081, 1111 a 1122. Tieto zostanú otvorené a budú dosledovávané ďalej. Detailné diskusie budú začlenené v prísomnom výsledku a požiadavky, ktoré sa týkajú týchto bodov, všetky rozhodnutia budú začlenené do toho písomného výsledku. A pokiaľ ide o zisťovaciu návštevu, tam sme sa rozhodli, že zorganizujeme do Valedory zisťovaciu misiu, a aj do Valedory, v druhej polovici roku 2018 a workshop ohľadne e, postihnutí bude pretavený na verejné vypočutie. Koordinátori sa rozhodli, že požiadajú politické oddelenie C, aby zorganizovali bližšie ohľadne konfliktov záujmu, teda ešte navyše. A pokiaľ ide o zaangažovanie výboru pre zamestnanosť, pokiaľ ide o ústnu otázku v oblasti dočasných a ťažkých prác, koordinátori sa rozhodli, že vidíme v ústretí eh, požiadavkám výboru EMPL ohľadne ústnej otázky, pokiaľ ide o uznesenie. A ďalej, ešte sme sa rozhodli, že zorganizujeme interparlamentárne zasadnutie s národnými parlamentami ohľadne témy, o ktorej sa musíme rozhodnúť v písomnej podobe. A pokiaľ ide o balejáž, koordinátori sa vrátia k tomuto bodu na začiatku budúceho roku. Ohľadne folova, pokiaľ ide o otázky potenčných, eh, ident, potenciálnych identít a eh, pokiaľ ide o Švedsko, tak to, čo sa udialo v roku 2017. V Švedsku my sme sa rozhodli, že zašleme list švedským úradom, aby sme im pripomenuli ich záväzky a povinnosti na základe tej zisťovacej misie, pokiaľ ide o tieto otázky, tak ako to bolo nastolené tými petíciami, ktoré sme tu mali. Pokiaľ ide Jugendamt a bot. tak to bolo odročené na ďalšie zasadnutie a koordinátori zaznamenali bod 4, pokiaľ ide o informácie. Takže to je všetko, pokiaľ ide o informácie ohľadne zasadnutia koordinátorov. A teraz, teraz prejdeme teda k bodu 13, to je petícia 2191-2003, e, ktorú predkladá Piero Bruni, italianský štátny príslušník o znečistení jazera Bolsena. Pán Bruni je medzi nami. Kde sa nachádza? Vado. Allora. Questo è noto. Dobre, takže ja by som chcel povedať, že toto bol hlavný parameter, ktorý spôsobuje eutrofizáciu jazera Bolsena. Ukazuje to toľko, že od roku 2005 do roku 2017 sa zdvojnásobila Eh, obsah fosforu z 5 mg na 8 mg eh, na meter kubický v jazere Bolsena, čo predstavuje až 70 eh, tisíc kilo fosforu. Je to obrovské navýšenie každý deň 17 kg, čo môže predstavovať e, veľký ničivý dopad na životné prostredie, takisto aj na poľnohospodárstvo. Pokiaľ ide o komunálny odpad, ukazuje sa nám, že e, obce, ako aj mesta okolo jazera sú napojené na hlavný komunálny odpad, avšak e, nie je tu zberné miesto, ktoré by tento komunálny odpad e, zadržiavalo a spôsobuje to to, že e, sa dostáva tento kal do jazera cez 20 prečerpávajúcich staníc. Zberné miesto je v veľmi zlom stave. Práve e, častokrát tam prichádza k úniku kalu. Je tam 9 takýchto prečerpávacích e, staníc. Môžete to vidieť na diapozitíve. Ale 20 e, prečerpávajúca stanica číslo 20 je tá, ktorá sa nachádza mimo tej zelenej zóny, ktorá zbiera všetky kaly z jazera a potom ich vedie do e, prečerpávajúcej stanice. Moc to tu dobre není vidno na tomto diapozitíve, ale môžete aspoň vidieť na e, pravo dole, e, na ľavo hore túto e, prečopravujúcu stanicu číslo 20, kde všetky práve túto prečopravujúcu stanicu číslo 20, kde idú všetky kaly z okolia a kvantita tohto, tejto tekutiny je obrovská a nestačí pre 30 tisíc obyvateľov, ktorí, sa, ktorí bývajú v okolí. A takže mnohé e, tieto kaly unikajú z nádrže predtým, než sa dostanú vôbec do tejto prečerpávajúcej stanice číslo 20. Prietok nestačí. Čiže e, tento kál sa potom dostáva do zemi, e, do zeme a tak ďalej. Toto všetko som popísal v mojej petícii. V skutočnosti 75 vôd jazera je práve e, tvorených e, komunálnym odpadom a iba 25 je poľnohospodárskeho pôdu. Toto sú viac menej odhady, avšak viac menej je to čistá realita, to, čo sa deje. čo sa deje. Je potrebné konkrétne opraviť e, to hlavné zberné miesto, ktoré som spomínal, a potom treba podporiť a podporovať e, trvalo udržateľné polnohospodárstvo, ktoré by ekologicky zohľadňovalo tento fakt. Bolo by dobre mať nezávislý kontrolný orgán, ktorý by všetko toto monitoroval, pokiaľ ide o trvalo udržateľný uh, ne polnohospodárstvo, bolo by potrebné podporovať pestovanie rôznych rastlín s výnimkou liesok, pretože tieto veľmi znečisťujú. Neviem, či to dobre vidno na tomto grafe, ale vidíme tu práve ten historický vývoj obsahu fosforu v jazere v roku 2009 sme mali spoluprácu z Agri Bolsena v, ten, v rámci tohto riadiaceho programu sme si stanovili, že nemôže to byť viacej ako 10 mg na liter obsahu fosforu, že to je tá maximálna hranica. A potom, aby sme vďaka tomu zabezpečili jednotné riadenie obsahu látok v jazere. Avšak toto e, síce provincia podporila, ale región to odignoroval od roku 2011 sme e, zozbierali 14 tisíc podpisov Save the Lake, čiže zachráň jazero, avšak nepodarilo sa nám nič urobiť. V roku 2013 sme sa obratili na petičný výbor s našou petíciou, potom tam bola taká pauza pretože tam boli e, voľby do regionálnych, regionálnych samozprávnych orgánov a v roku 2015 sme mali prvé vypočutie na e, základe toho súčasný predseda regiónu zaslal e, list regiónu Lazio, aby napravil túto situáciu a aby opravil zberné miesto a aby prečerpovajúce stanice boli v súlade s normami. V roku 2017 malo byť spustené hmm, spustený proces verejnej súťaže, avšak e, nič e, bola teda aj otvorená verejná súťaž a práce mali byť dokončené v maji 2017. Prepašte, pán Bruni, eh, máte len 5 minút. Be possible for you to, to come to an end and I, I will... Prepačte, máme veľmi málo času. Budeme sa snažiť o, eh, uzatvoriť tento bod, takže poprosím vás. Dobre, takže chcel som povedať, eh, že táto, tento stav jazera momentálne je v veľmi zlom stave a neustále sa zhoršuje. Ja vás chcem uistiť, že my poznáme vašu tému každý si to pozrel. Ja nechcem byť teraz drzá. Ja veľmi oceňujem to, že ste prišli medzi nás, ale máme veľmi dlhý program a je tu veľa petičníkov, takže nemôžeme pokračovať ďalej v tejto téme. To znamená, že teraz by som sa vám chcela poďakovať a chcela by som dať slovo predstaviteľom komisii, pánovi Gasparinettimu. You need to put on the micro. Musíte si zapnúť mikrofón. Apologies. Ospravedlňujem sa. V prvom rade by sme chceli sa poďakovať za vynikajúcu prácu, ktorú urobil petičník pán Bruny tým, že predložil nové dôkazné materiály a aktualizoval túto tému skutočne v rýchlosti, ktorá je odlišná od e, predkladania správ zo strany členských štátov, teda aké majú povinnosti. Dalo by sa povedať, že tu je jednoducho rozdiel medzi tými úradnými správami, ktoré predkladajú členské štáty, pokiaľ ide o predchádzajúce roky, kde vlastne ekologický štátu tohto jazera boli ešte relatívne dobré a najnovšie dôkazy, ktoré predložil petičník, na základe ktorých vlastne ekologický štatút by teraz bol dostatočný. To znamená, to je určité porušenie tej smernice, ktorá sa toho týka a pokiaľ ide o článok 4, pokiaľ ide o článok 4 tejto smernice odsek 6, tam je jasne ukotvené, e, tam je princíp, e, zne, e, ktorý sa týka štatútov vody, ktoré nesmú byť zhoršené, pokiaľ ide o predpisy týchto smerníc ak tu bude jednoducho výsledok, ak tu bude výsledok nejakých vyšších síl, ktoré sú vynimočné alebo ktoré sa nedali nejako predpovedať, predovšetkým pokiaľ ide o veľké záplavy alebo pokiaľ ide o veľké suchá. Takže ako vidíte, tieto možné zhoršenie, tento možné, toto možné zhoršenie súvisí s podmienkami, pokiaľ ide o force majeure a pokiaľ ide o výnimočné okolnosti, to, čo pán Bruni teraz spomenul a poukázal na to, že toto jednoducho bolo prediktabilné, dalo sa to predvídať. Komisia bude ďalej preskúmavať na základe týchto dôkazov túto petíciu a veľmi ďakujeme za to, že ste upriamili našu pozornosť na túto, pro, na túto problematiku cez tento výbor petičný. Ďakujeme veľmi pekne aj my vám, vážený pán Kasparinetti. Toto jednoducho iba potvrdzuje, že tie nové dôkazy, ktoré tu boli predložené zo strany petičníka, ďakujeme veľmi pekne my vám. Toto je jednoducho veľmi dobrý príklad toho, ako môžeme spolupracovať my všetci. Teraz dostanú slovo členovia, ale nevidím vaše meno. Pán Tamburáno, nech sa páči non ha potuto eh, elencare tutte le varie questioni. Nemali sme časť eh, sa venovať všetkým týmto otázkam. Ja by som chcel pritiahnuť vašu pozornosť tomu, čo nebolo povedané, aká rizika, ktoré sa týkajú práve geotermálnej eh, stanice, ktorá môže mať dopad na uh, kvalitu vody v tomto jazere. Aké sú tieto rizika? Môžeme ich eh, zosumarizovať asi takto. Ja sa budem snažiť byť stručný. Týchto 20 eh, eh, prečerpávacích staníc nie je dostatočných hm, kilometrov ktoré od seba sú, sa nachádzajú tieto prečerpávacie stanice a táto geotermálna elektrárne nebude s nimi spojená. Eh, čo s tým chcem povedať? Eh, že v tomto prípade eh, tá priepustnosť, ktorá sa predpokladá, môže spôsobovať práve to, že voda bude presakovať a bude e, znečisťovať e, samotné e, podzemné vody jazera Bolsen a potom tam bude veľký tlak práve tohto znečistenia na vodu v jazere, čo môže zhoršiť ešte súčasný stav. Toto znečistenie sa čoskoro ukáže, avšak nie je reverzibilné ani so všetkými možnými technológiami, ktoré máme momentálne k dispozícii. Keď si zoberieme napríklad napríklad e, také nástroje, ktoré nám e, pomôžu treba z námory odstrániť ropu. Toto sa tu nedá použiť a preto smernica o ochrane e, morského prostredia pred palivami tu vôbec nie je použiteľná. Je potrebné urobiť niečo, nič sa nerobí a ešte riziko práve naopak narastá. A preto sa pýtam nasledovné otázky. Poprvé, zastupcovia Európskej komisie, aby ste preštudovali takýto typ e, problému, ktoré dúfam vás e, takisto e, zaujímalo, že vám na srdci aby ste zhodnotili do hĺbky potrebu nového ad hoc legislatívneho nástroja, ktorý by sa týkal práve vystavenia geotermálnych uh, uh, nebezpečenstva rizika geotermálnych projektov. A po druhé, tie rizika, ktoré sú spojené práve s vytvorením alebo s postavením tejto geotermálnej elektrárne, eh, čo môže spôsobiť. A, a, a poprosím vás, aby ste aj osobne zabezpečili návštevu tohto miesta a reálne na mieste zvážili rizika. Mr. Mandel. Pán Mandel. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Takisto by som sa chcel poďakovať pánovi Brunimu za to, že nás navštívil a že nás informoval o tých e, informáciách z petície. My sme si vypočuli predstaviteľa komisie, ktorý povedal, že komisia túto petíciu ďalej preskúma a teda môžem povedať v mene EPP skupiny, že teda navrhujeme, aby táto petícia zostala otvorená, aby sme počkali na ďalšie výsledky zo strany komisie. Ďakujem pekne. Pani Evi. Ďakujem pekne, pani predsednička. Chcem poďakovať pánovi Brunimu, predkladateľovi petície. Nie, je to prvýkrát, čo ho tu stretávame, čo prichádza na výbor pre petíciu a čo odprezentoval svoju petíciu, a kde zdôrazňuje niektoré z rôznorodých problémov, ktoré sa týkajú tejto témy. Nielen to, čo bolo spomenuté v tejto petície, ale aj ďalšie, ktoré eh, eh, predložil predkladateľ pozície znežistenie vôd, jazera v Bolsena a takisto aj všetky tie spojené problémy, takisto, čo spomenul práve kolega Tambura, no všetky tie rizika, ktoré predstavujú aktivity v okolí jazera pokiaľ ide takisto aj využitie geotermálnej energie. Samozrejme, je to e, petícia, ktorá musí zostať otvorená, aby sme jej dali príležitosť naďalej vyšetrovať a, a zvažovať e, tento problém. Ja by som chcela vedieť, e, čo si o tom myslia ďalší kolegovia, ktorí sú za otvorenie tejto petície za ponechanie otvorenia tejto petície. Myslím si, že táto informácia je dôležitá. Je potrebné, aby aj italianské úrady dostali túto informáciu, aby boli informované aj o nebezpečenstvách, keď budú sa snažiť stavať elektrárne tohto typu. Vieme, že je to otvorené už niekoľko rokov a kvalitatívny stav tejto vody v jazere je naozaj stále horšia a horšia a preto by bolo potrebné sa nad tým naozaj vážne zamyslieť. Thank you very much. Ďakujeme pekne. Nemám tu žiadnych ďalších prihlásených, takže nech sa páči, pán Bruny, môžete dostať slovo. Môžete zareagovať na to, čo povedala komisia, čo povedali kolegovia vo svojich vstupoch. Nech sa páči, máte slovo na dve minúty. Hmm, možno, ale ešte pár slov k tej eh, geotermálnej problematike Počujete ma? Takže ešte k tomu by som chcel povedať, že geotermálna energia sa opiera o ten princíp, že v tej zóne, ktorá sa nachádza napravo od jazera, tak všetky tie toky podzemnej vody idú doľava a tá cirkulácia, keď nebude zabezpečená spodnou vrstvou pôdy, tak to skončí katastrofou, pretože na jednej strane to bude fluidné ten tok, a bude sa vytvárať tlak pre tok tej podzemnej vody a na druhej strane budú tisícky tony tón, ktoré budú zadržiavané. Takže myslím si, že toto je niečo, čo môže spôsobiť do 25 rokov veľkú katastrofu. Či budú presaky do spodnej vody, či sú tam, áno sú. A, a, všetky tie a, veci sú naozaj veľmi nebezpečné, pretože ide o javy, ktoré prebiehajú paralelne ešte by som povedal jednu vec a to, že dúfam, že táto geotermálna tematika bude a všetky tieto aktivity zastavená v okolí jazera Bolsano. Ďakujem. Mr. Bruni. Ďakujem veľmi pekne, pán Bruni. Ďakujem pekne, že ste nás informovali o tejto veci, aj komisii, že ste prišli teda do nášho výboru. Ďakujem za to, že ste hm, cestovali do Bruselu a teraz vám prajem peknú návštevu Bruselu a šťastný návrat do Talianska. A teraz by som sa teraz by som chcela uzavrieť túto tému, aby sme mohli pokračovať ďalej. Tak ako sme počuli od vás a vlastne aj od komisie, nové dôkazné materiály boli poskytnuté, ktoré teraz ústne to bolo vlastne aj potvrdené zo strany predstaviteľov komisie. My však toto stanovisko a vašu pozíciu musíme dostať v písomnej podobe, takže poprosím vás, aby ste nám to písomne odovzdali a takisto môžeme túto petíciu zaslať a dokonca aj nové informácie, ktoré máme výboru Envy a v budúcnosti naložíme podobným spôsobom s ostatnými petíciami, ktoré sa týkajú no, tejto istej témy. To sa teda týka tých geotermálnych e, elektrární a budeme k tomu postupovať rovnakým spôsobom. To sa samozrejme týka samozrejme aj toho, že táto petícia ostane otvorená. Dobre, takže v poriadku, dobre, výborne, môžeme ísť ďalej. Ďalej, teraz prejdeme k pani Rozier. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcela len eh, prerušiť na chvíľočku eh, eh, toto naše konanie. Ja by, budem sa snažiť byť stručná. Ja som vyš prišla uh, Eh, nebola som tu na začiatku. Eh, zdá sa, že eh, sú tu dosť prekvapivé niektoré fakty, rozhodnutie, ktoré boli prijaté na koordinátoroch, ktoré v podstate spochybnili to, čo bolo ehm, rozhodnuté na začiatku tohto zasadnutia. Pokiaľ ide o výsady koordinátorov, to myslím si, že by malo zostať v rukách koordinátorov. A podľa mňa potvrdzovať rozhodnutie koordinátorov na začiatku zasadnutie, kde len bude časť poslancov, nie je to E, zákonné, pretože to v podstate nie je v rukách alebo vo výsadách e, tohto výboru, ale koordinátorov. Pani predsednička, chcem vás poprosiť, aby ste potvrdili e, anulovanie tohto rozhodnutia, ktoré ste prijali na začiatku tohto zasadnutia. Naopak, že je to rozhodnutie, ktoré bolo prijaté na koordinátora, ktoré má platnosť. Podľa rokovacieho poriadku, podľa bodu 205, všetko, čo je napadnuté, ako teda ten výsledok koordinátorov môže byť napadnuté v, v vo výbore. To sa dnes udialo a je to iba ďalší dôvod, prečo poslanci musia vždy, vždy byť prítomní na výbore, keď začíname a to je vlastne aj povinnosť aj politických e, poradcov a koordinátorov, aby sa uistili, aby poslanci prišli, pretože jednoducho toto je poprvýkrát, čo sa udialo počas vášho času, ale nie je to poprvýkrát v histórii, že to deje. Môže sa to stať v kalom ktoromkoľvek výbore podľa pravidla 205 a ja jednoducho nemám žiadny mandát alebo úmysel to teraz eh, vyhlásiť za neplatné. Áno, berieme to na vedomie, pani predsednička. Pripravte sa na to, že tu bude ešte viac takýchto napadnutí, vyhlásení e, koordinátorov. Ja si nemyslím, že takýmto spôsobom sa my, sa my sme mali postupovať, ale keď sa takto rozhodnete, tak jednoducho budeme takto postupovať. Nie je to mojim rozhodnutím, je to rozhodnutie celého výboru. Opakujem, nie je to moje rozhodnutie. Je to výbor, ktorý sa rozhodol, takže bolo by dobre, ak by ste si prečítali pravidlá, pravidlo číslo 205. No, no, Dobre, takže pokračujeme s ďalšou petíciou 614. Je to petícia, ktorú predkladá Martino Santanánsko, že príslušník po kaskania T. Lari in Movimento o využívaní geotermálnej energie v oblasti s termálnymi kúpeľmi. Petičník tu nie je. Informácia bola zaslaná a máte k dispozícii. A ja by som sa teraz obrátila na pána Gasparinettiho, aby som vás požiadala o aktualizovanie informácií. Thank you very much. Ďakujem pekne. La presidenta. Pani predsedníčka. Ja si myslím, že táto petícia a aj ďalšie, o ktorých budeme hovoriť hneď po tejto, sú veľmi podobné čo do obsahu a preto je tu možno potenciálny konflikt medzi klimatickými cieľmi ktoré majú naše inštitúcie aj na medzinárodnej úrovni a potom na úrovni environmentálnych programov na lokálnej úrovni. Budem explicitnejší. Geotermálna energia je jedna z obnoviteľných zdrojov energie a pokrývajú smernica z roku 2009 kde Európsky parlament ju podporil 23. apríla roku 2009 a z tejto smernice Taliansko, v Taliansku vyplývajú záväzky 17 záväzných cieľov energetických zdrojov z obnoviteľných zdrojov. A na to, aby sa dosiahli tieto výsledky, je úplne jasné od samého začiatku, že hydrosila a geotermálna sila, to znamená vodná energia, to budú tie hlavné zdroje, ktoré sa týkajú Talianska geotermálna energia nie je dobrá alebo zlá ako taká, závisí to od miestnych okolností a preto máme environmentálne hodnotenie dopadu, ktoré je záväzné, povinné a vždy kdekoľvek je nejaká pochybnosť alebo dôvod, že vzhľadom na dané okolnosti toto by nebolo vhodné, pretože takýto dopad by to malo zlý na environmentálne prostredie, tak kompetentné úrady majú samozrejme právo moc zablokovať to. Toto by mohli byť, mohlo byť v takých prípadoch, ako napríklad e, v tomto prípade, kde jednoducho takáto tieto prvky sú veľmi dobre známe. To znamená to, že komisia začala e, postup pre porušovanie pravidel. Toto môže sa samozrejme týkať aj jazera Bolseno, aj ostatných oblastí, ktorých sa vlastne týkajú viaceré petície, pretože tu máme viac než jednu petíciu, ale jednoducho toto treba vyhodnotiť zo strany lokálnych kompetentných úradov, pretože to ide nad rámec našich kompetencií. Environmentálne hodnotenie jednoducho je tu na to, aby sa zhodnotili všetky environmentálne dopady. Tak ako to bolo navrhnuté zo strany pána Tamburána, aby sme tu mali európske pravidla k tomuto, tak je tu jedna veľmi dobrá príležitosť a ja si myslím, že je veľmi dobré, aby sme zdôraznili, že Európsky parlament v súčasnosti hovorí o revízii tejto smernice. A ak môžem ocitovať váš vlastný dokument, je tu veľmi dobre zosumarovanie na webovej stránke Európskeho parlamentu, text prijatý zo strany parlamentu v prvom čítaní v novembri 2017. Tak tam je rozhodnutie, aby sa to vrátilo do zodpovedného výboru, pokiaľ ide o stanovisko parlamentu k tomuto návrhu zo strany komisie, pokiaľ ide o obnoviteľné energie a predovšetkým by som upriamil vašu pozornosť článok 26 tohto návrhu, ktorý sa nazýva udržateľnosť. Kritéria udržateľnosti, stýka sa to aj biopalív a biolikvidov, je to samozrejme výsada parlamentu, aby sa robili pozmeňujúce návrhy, aby sa zlepšili tieto návrhy. To je vaša právnica. Keď si myslíte, že niečo iné ešte sa môže urobiť, tak máte možnosť v rámci spolurozovacieho procesu a nie v nejakých izolovaných petíciách, kde vlastne náš manevrovací priestor je veľmi limitovaný. Ďakujem veľmi pekne. Thank you very much. I think that we can come to a... Ďakujem pekne. Myslím si, že môžeme dospieť k podobnému záveru u všetkých týchto petícií. Prejdime k nasledujúcej 621 moratórium na geotermálne vrty na súši. Je tu pani Kaliero, e, ktorá reprezentuje predkladateľku petície. Dávam jej slovo na 5 minút. oh, okay. E, Ďakujem pekne komisii za to, že ma vypočuje. V tejto petícii e, sme e, jasne stanovili, že 50 kilometrov od hlavného mesta Talianska, Ríma, je projekt geotermálneho vrtu. Štyri e, vrty, ktoré by išli až do hĺbky 3000 metrov, aby zabezpečili takú, také teplo, ktoré by sa mohlo zmeniť na elektrickú energiu. Cieľom tohto projektu je využívať geotermálnu jadrovú energiu na špekulatívne priemyselné účely s tým, že sa budú zneužívať eh, talianské eh, dotácie, ktoré vychádzajú z vnútroštátnej normatívy a takisto aj z Európskej smernice o obnoviteľných zdrojoch energie eh, náklad, priemyselný náklad na vytvorenie geotermálnej energie je však oveľa vyšší ako eh, v prípade fotovoltaických panelov alebo večerných elektrární. A preto eh, je to konkurencieschopné len z toho dôvodu, že tieto dotácie tam sú. Geotermálna produkcia, keby bola bez dotácií, nikdy by nebola konkurencia schopná v porovnaní s ostatnými trvalo zdrojmi energie, ktorých eh, náklady na výrobu sú veľa nižšie. Tento projekt sa týka oblasti eh, jazera Biko, kde máme turistické centra, archeologické náleziska a takisto aj eh, rôzne historické pamiatky UNESCO. 15 kilometrov od týchto vrtov žije asi 112 tisíc obyvateľov. Táto zóna má veľkú poľnohospodárskú hodnotu, máme tu Naturo 2000, takisto tieto eh, rôzne zóny, kde sa produkujú eh, eh, produkty s ochrannými značkami, či IGP, či DOC a tak ďalej. A takisto tu máme aj minerálne prámene, či produkciu firmy Ferrero. Toto všetko môže mať devastačný účinok, pretože geotermálna aktivita spôsobuje tak emisie arzénu, ako aj syrovodika, amoniaku, merkuru, radonu a ďalších prvkov, ktoré sú vypušťané do vzduchu a môžu kontaminovať eh, tak podzemné vody, ako aj jazera a rieky. Spoločnosť, ktorá je zodpovedná za tento projekt, eh, sa tvári, že tieto emisie sa môžu overiť v atmosfére, takisto aj eh, zastúpenie syrovodíka a teda eh, všetko sa dá monitorovať mobilnými nástrojmi. Avšak syrovodík je jed. Pri koncentrácii 320 až 530 ppm môžu dokonca spôsobovať jeho čiastočky edem na pluciach a je tu vysoké riziko smrti. Pokiaľ ide o radón, toto je niečo podobné. Pokiaľ ide o prach alebo prachové čiastočky, ktoré by boli spôsobené pri vytvorení týchto geotermálnych vrtov, toto môže sa rovnať až hodnote emisí 295 gramov Čiže pokiaľ ide o obyvateľstvo, ktoré sa nachádza v tejto oblasti, toto všetko by malo dopad na jeho zdravie, takisto aj na znečistenie a v prípade aj hydrologického povodia toto môže všetko sa dostať do spodných vrstiev do spodných vôd. Všetky tieto extrakčné e, aktivity môžu ovplyvniť geotermálne e, pramene, ktoré sa nachádzajú v tomto okolí a preto my žiadame, aby ste zvážili, že toto všetko je v protiklade s európskymi smernicami 98 lomeno 83 lomeno 2008 lomeno 1, 2000 lomeno 60, 2013 lomeno 39, 2004 lomeno 35, 2012 lomeno 18, 2008 lomeno 50, 96 lomeno 60, 2001 lomeno 81, 96 lomeno 29 eur, 2010 lomeno 75 EU a a 2087 EU. Všetky tie smernice, ktoré hovoria o limitoch, e, pokiaľ ide o znečistujúce látky, ktoré môžu byť e, nebezpečné pre Mm, život našich spoluobčanov, takisto aj o princípe, kto znečisťuje, ten platí, takisto aj hm, dopad na životné prostredie. Opierajme sa o článok 43 Charty základných ľudských práv EÚ a takisto aj o články 20 až 24 tohto, tejto istej zmluvy a na základe týchto článkov žiadame moratórium pre geotermálne vrty, ktoré môžu spôsobiť zemetrasenie, takisto ohroziť zdravie, ako je znečisť, znečistiť ovzdušie v tejto oblasti eh, a eh, ochraniť eh, túto oblasť a dokonca žiadame, aby bol použitý takisto článok 228 spomenutej zmluvy a 227 zmluvy o fungovaní Európskej Thank you very much. Mr. Gasparinetti, I am very sorry. Veľmi sa ospravedlňujem, že vás obťažujem, ale dávam vám teraz prestávku. Pani predsednička, ja budem sa snažiť to povedať v, v taliančine, pretože tu boli použité niektoré termíny, ktoré by som chcel v, v, spomenúť v tom jazyku, v ktorom boli spomenuté. Vždy hovoríme o moratórium o geotermálnych vrtov, keď spomíname túto tému. A ja by som chcel pochopiť, či ide o špecifický kontext. Talianska, konkrétne regiónu Lazio, to, čo bolo zdokumentované, alebo či ide o otázku, ktorá sa týka aplikácie na európskej úrovni. V tom druhom prípade myslím, že tam je trošku taký kontrast, hlavne v oblasti, ktorú som spomenul už predtým, smernice, ktorá sa týka spolurozhodovacieho postupu, pretože toto je smernica, ktorá stanovuje percentuálny podiel uplatňovania Eh, vytvárania energie eh, z obnoviteľných zdrojov energie. A to je práve v rozpore s klimatickými zmenami. Eh, zmenami. A teda moratórium pre geotermálne vrty bude v konflikte s tým, čo je stanovené aspoň v, súčasnom, v súčasných smerniciach. A, takže toto bude určite diskusia v okolo ktorej sa to bude tiež točiť. Ja viem, že vy máte iný pohľad v Európskom parlamente, ja som len e, pracovník Európskej komisie. Ďalej, e, pokiaľ ide o, o, o ďalšiu tému, či ide len o lokálnu záležitosť. Viem pochopiť, že toto sú špecifické okolnosti, kde e, vedecké výskumy ukazujú, že v konkrétnom špecifickom prípade bolo dokázané, že toto môže spôsobovať e, riziko nebezpečenstvo pre e, život ľudí a toto hodnotenie by malo vypracovať práve, mal by to vypracovať konkrétny príslušný orgán na miestnej úrovni. Ďakujem pekne. Okay, um, that question has now been... Takže táto otázka na predkladateľku petície pani Miranda, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Uh, myslím, že je to veľmi zaujímavé, že sme hovorili o tom radone, pretože veľmi dobre vieme, že sa nachádzame v takej situácii, ktorá je v rozpore s tou smernicou, uh, ktorá sa bola transponovaná zo strany členským št- štátom, ak si dobre pamätám. E, takže sme v konflikte s záujmov, e, ktorý je dosť široký a chcela by som využiť túto príležitosť, aby som vám vysvetlila, že e, normatíva, ktorá sa týka radonu, by mala byť zohľadená práve týmto výborom, aj pokiaľ ide o, o treba zorganizovanie buď vypočutia, alebo jedného dňa, kde by sme sa venovali práve dopadu radonu na e, e, život ľudí, alebo takisto na životné prostredie, na to, aké to môže mať dopad takisto aj na výstavbu obily a tak ďalej. Chceme sa spýtať, aký je konkrétny dopad, alebo koľko domov e, sa nachádza Trevers e, v okolí e, tohto projektu, ktorý určite nebude mať podporu zelených. Thank you. I don't have anybody. Ďakujem. Nemám tu zaznamenaného viac nikoho na zozname. Takže Pán Tamburáno. Ja som chcel len krátko sa vrátiť k tomuto spolurozhodovaciemu postupu. My sme navrhli na plenárke 17. januára 2018, aby sme schválili pozmeňujúci návrh 98 a podľa geotermálnej, podľa geotermálnych geomorfologických eh, pravidiel a vlastností môže takýto geotermálny projekt eh, práve ovplyvniť e, takéto rozhodnutie, čiže je potrebné naozaj najprv zabezpečiť dokumentáciu a vyšetrovanie alebo teda výskum by mal byť e, vedený na základe práve takýchto geomorfologických a geotermálnych faktorov, ktoré by mali stanoviť jasné podmienky. E, takže moratórium vo všeobecnosti, alebo teda parametre pre moratórium sa netýka len geotermálnej oblasti a projektov v tejto zóne a nie len pre oblasť Toskanská, ale aj Lacia a ďalších oblastí v Taliansku a takisto pre celú Európu, pretože určite v budúcnosti budeme čeliť takýmto projektom. A na záver, tak ako to povedala aj komisia, je treba si overiť. Do septembra 2018 potreba legislatívneho návrhu, aby ako regulovať všetky tieto geotermálne projekty a e, preto, aby nebolo ohrozené tak klíma, ako aj život našich ľudí, aby nebol znečistené životné prostredie a stanoviť, aké sú tie jednotlivé operatívne fázy. Takže myslím si, že teraz sa nachádzame v dobe trialogov a nevieme, či e, toto všetko, ktorým smerom pôjde, ale vy, komisia, máte iniciatívnu úlohu. Pokiaľ ide o legislatívne návrhy, Európsky parlament sa potom vyjadril, on sa vyjadril v prospech tohto textu, takže teraz vy ste e, z očí voči obyvateľom Talianska, ale tie môžu v budúcnosti vyvstať takéto podobné problémy okolo geotermálnych projektov aj v iných krajinách krajinách Európy. Takže my ako poslanci sme žiadali moratórium, nie absolútne moratórium pre geotermálne vrty, ale eh, aby sme si overili, že či vôbec geotermálne projekty sú súčasťou obnoviteľných zdrojov energie alebo nie, či to nebude mať väčší dopad pre klímu, eh, život ľudí a takisto aj znečistenie. Takže toto je náš rámec, ktorý by sme navrhli a budeme pokračovať v rámci trialogov a eh, potom uvidíme. Komisia má tú možnosť, aby sa nad tým e, zamyslela. Vy máte teraz informácie, my poslanci e, sme pred našimi občanmi a snažíme sa podporiť túto žiadosť, avšak sme vám k dispozícii, tak ako aj dnes. Thank you very much. Ďakujem pekne. Rada by som postúpila k nasledujúcej eh, petícii, lebo je to na podobnú tému, takže možno je to aj zaujímavé pre predkladateľov petície vypočuť si jeden eh, druhého a pre nás, aby sme to videli z rôznych uhlov pohľadu. Snažím sa teda, pokúsim sa 16 a 17 združiť do jedného bodu, aby komisia potom mohla e, na to naraz zodpovedať. Takže petícia 829 a 1185 a 845. Tieto e, budeme teraz e, pojednávať spoločne. predkladateľkou petície Silvia Perfetti a hm, máte vraj so sebou aj PowerPointovú prezentáciu. Nech sa páči, dávam vám slovo na 5 minút. No, toto, sú, toto je prezentácia ohľadom e, flash energie na juh, e, ktorá, ktorá e, Eh, sa týka projektu eh, na juhu Toskanska, pretože táto energia nie je vôbec zelená. Klinické štúdia dokázali, že neexistuje obmedzenie, eh, pod ktorým je zrejme, aký bude mať dopad znečistenia na život miestneho obyvateľstva Regionálna agentúra Toskanská pre životné prostredie hovorí, že geotermálne projekty v Toskansku môžu znečisťovať tak, ak, tak môžu produkovať také znečisťujúce látky, ako je merkúr. A, e, pokiaľ ide o túto zónu, e, práve obsah Merkuru je 27 krát vyšší ako v iných oblastiach Talianska. E, spoločnosť NL v roku 2000 8 prezentovalo túto mapu, kde hovorila, e, že ako vidíte na tomto grafiku, e, emisia amoniaku sú pod kontrolou. Tuto vidíte práve e, v aký je obsah amoniaku v, v oblasti Toskánska toto je mapa, ktorá bola prezentovaná v roku 2008 spoločnosťou Enel, ktorá reprodukuje práve tie ročné emisie amoniaku v Casanajo agentúrna, regionálna agentúra pre ochranu životného prostredia hovorí, že amoniak môže spôsobiť náraz PM10 a PM2,5 a toto sú emisie z geotermálnych e, projektov a teda e, geotermálnych elektrární, ktoré môžu spôsobiť až 51 náraz celkových emisie Merkuru v Toskánska. V tomto článku e, v medzinárodnej tlači boli analyzované jednotlivé kondenzovateľné plyny CO2, H2, NH3, CH4, kde emisie e, merkuru, metánu a takisto aj e, oxidu dusičitého sú výrazné. Avšak v závere tohto textu sa hovorí, že takýto typ geotermálnych elektrární e, v Monte Amiata nemôže byť považované za carbon free v roku eh, v 2011 bola odprezentovaná regionálnej agentúre pre životné prostredie v Toskánsku prvá eh, štúdia eh, za účelom pochopenia práve dopadu na životné prostredie a takisto na život a zdravie miestneho obyvateľstva. Toto bolo porovnané so stavom zdravia geotermálnej elektrárne na severe a na juhu, okolo asi 30 kilometrov a takisto s tým, že vlastne spôsob života bol podobný. V tejto štúdie bolo jasne stanovené, že e, úrovňa, úroveň e, umrtnosti v období 2000-2006 e, bola jas, vykázal jasný nárast výsledky e, úmrtnosti, všeobecnej úmrtnosti v období 2000-2006 miestneho obyvateľstva v tejto oblasti ako geotermálnej e, elektrárni bol jasne stanovený ako náraz 13,1 15, v oblasti 50 km okolo tejto elektrárne. Pokiaľ ide o výsledky úmrtnosti eh, eh, spôsobené tumorom 2000-2006 u miestneho obyvateľstva 50 km okolo geotermálnej elektrárne, eh, tu bol jasný náraz 19 v jednotlivých obciach, ktoré sa nachádzajú v tom priemere 50 km okolo tejto elektrárne. V záveroch tejto štúdie sa jasne hovorí o tom, že sú tu vedecké e, limity pri popise e, tohto faktu, avšak e, amoniak a jeho nárast v, ovzduší spôsobuje nárast úmrtnosti u ľudí a je to spojené s geotermálnou aktivitou, ale takisto to môže byť spojené nie s ge- so spôsobom života alebo s genetickými javy. Potom takisto bola vykonaná epidemiologická štúdia v tejto oblasti, kde boli odprezentované výsledky jednej štúdie, kde bolo jasne stanovené, že nie sú tu rozdiely v štýle života medzi obyvateľstvom v tejto v obciach, ktoré sa nachádzajú 50 km okolo na tejto elektrárne, čo spôsobilo pochybnosti a teda aj potrebu vytvorenia novej štúdie, avšak na to budeme musieť čakať niekoľko rokov. Myslím si, že toto všetko nám ukazuje jasné stanovisko ako politika Európskej únie, hlavne pokiaľ ide o články 6 eh, eh, zmluvy o Európskej únie a článku 174 zmluvy o fungovaní Európskej únie môžu mať takýto dopad a takisto aj keď si zoberieme chartu základných práv eh, Európskej únie a hlavne článok 37, ktorý hovorí o ochrane životného prostredia. Tento teba takisto zohľadne. Ďakujem za vašu pozornosť. For, Ďakujem za to, že ste veľmi efektívne využili svoj čas. Prejdeme k nasledujúcej petícii 17, petícia 845 pán Dario Macalupi. Nech sa páči, dávam vám slovo na 5 minút. Ďakujem, pani predsednička, vážení poslanci. V petícii e, konštatujeme, e, že európske smernice pre e, životné prostredie a jeho udržanie pre udržanie diverzity nie sú dosiahnuté, dodržané. Ehm, najmä sa odvolávame na 79, 409, 93 habitat. Ide tam o ochranu a zlepšenie ekosystémov. 2009 28. výrobu obnoviteľných zdrojov energie nedodržiava kritéria trvalej udržateľnosti. E, obávame sa, že e, budú zavedené e, určité parametre ohľadne hĺbky vrtov. Nesmú byť hlbšie než 200 metrov. Chceme zabrániť znečisteniu spodných vôd. To je dôležité pre poľnohospodárstvo a lesníctvo. V petícii sa uvádza týkajú emisie skleníkových plynov v Sankt Galene, eh, v dve, eh, aj mm, zemetrasenie sa eh, tam udialo, veľké škody spôsobilo na obydliach na obyvateľstve. Pokiaľ ide o tieto Mm, geotermické e, vrty, tie e, škody, ktoré už spôsobili, sa nedajú zvrátiť. Keď sa vrtá, je z toho jednoducho priestor, je e, Mm, vznikajú zemetrasenia nielen v Taliansku, ale aj v iných krajinách. Vieme, že už existujú aj ďalšie iniciatívy občianske, ktoré sa zasadzujú proti geotermálnym vrtom. Takéto občianske eh, hnutia sú aj v Taliansku, aj vo Francúzsku, takže eh, rastie tlak eh, v zemi a mm, mala by byť založená nezávislá Európska agentúra, ktorá by zaznamenávala tieto otrasy zeme, ktoré spôsobuje ľudská činnosť, napríklad tak, ako je to v USA. Požadujeme, aby eh, všetky vetné eh, zariadenia boli zastavené a aby eh, tie štruktúry boli zmenené, aby PMC 2,5 už viac nebolo produkované. Ehm, amoniak v priemysle v Európe predstavuje veľké percento priemyselne vypúšťaného amoniaku, ktorý vedie k tomu, že vznikajú, sa uvoľňujú častice tuhých látok a v štúdii EDRI um, sa konštatuje, že vývoj v našom regióne viedol k tomu, že vodonosná vrstva sa znížila hm, a, a hm, spôsobu, teda má to dopady aj na situáciu našich studní. To nezodpovedá smerniciam 90, 9883 H2S ortuť, radon, CO2 sa uvoľňujú do ovzdušia a PM 10 2,5 2016 2284. My sa odvolávame na program Zdravý vzduch, čistý vzduch pre zdravú Európu. Všetky geotermálne zariadenia, ktoré teraz v Európe fungujú, produkujú veľmi veľa škodlivých látok a to sa tu konštatuje aj v tomto programe Európskej komisie 2000 E, štvrtom v bode 9 e, sa uvádza, e, že na ortuť môže sa dostávať aj na územia ďaleko vzdialené od miesta, kde sa uvoľňuje aj na mestské územia. Ak by sme to odmerali v celej Európe, No už e, vidíme, že geotermická energia môže spôsobiť veľké škody. Vrty sa konajú, e, vrty sa robia ďaleko od miest, nebližšie ako 35 km. My ale jasne požadujeme, aby sa rozlišoval medzi trvalo udržateľnými zdrojmi fotovoltaika, veterná energia a nie trvalo udržateľnými ako geotermia v 2009 zo siete bolo vyňatých veľa zdrojov energie, ktoré neboli trvalo udržateľné a doplnili sa zdrojmi z geotermických zdrojov, ktoré ale spôsobujú znečistenie. V 2016 priemysel v Taliansku dostal 216 miliónov eur. To teraz platia občania. My požadujeme, aby sme zohľadnili tieto špecifiká aj pri obnoviteľných zdrojoch energií, aby ľudia neboli zavádzaní, pretože momentálne tomu tak je. Máme tu medzeru v legislatíve, pretože tá trvalá udržateľnosť nebola klasifikovaná a to viedlo k problémom pre ľudí aj pre e, životné prostredie. A dostávam sa na záver v súlade s článkom 227 čak, vyžadujeme EÚ, aby vypracovala normatívny prístup, ktorý upraví na novo prístup ku geotermálnym zdrojom energii. Ďakujem pekne. Teraz by som dala slovo pani Hors z komisie k obom bodom, k 16. aj k 15. petíciám. Uh, thank you, chair. Ďakujem pekne, pani predsednička. Geotermálna energia vo všeobecnosti je oveľa menej znečisťujúca než uh, energia z uh, elektrárni na fosílne palivo. Na základe vedeckých štúdií eh, geotermálna energia vypúšťa 5,5 eh, eh, si uhličitých hm, a je to neporovnateľne menej než rovnako veľké uholné elektrárne a hm, takmer nulové emisie. Ako bolo povedané v pripomienkách predkladateľky petície geotermálne charakteristiky jednotlivých eh, vrtov a tiež technológia, ktorá sa eh, využíva na zabranenie vzniku emisí, mm, eh, pri týchto vrtoch do hĺbky môžu byť určité druhy emisí špecificky e, vyššie. Vy, e, dopracovať sa k Ehm, zariadeniam s nulovými emisiami je cieľom viacerých programov, napríklad strategického ekologického plánu, ktorý sa zaoberá sektorom geotermálnej energie. E, pokiaľ ide o geotermálne elektrárne, tieto sa zohľadňujú a riešia v environmentálnej legislatíve EÚ, e, napríklad e, v e, posúdení environmentálnych dopadov a v mnohých smerniciach, ktoré tu boli spomenuté. Komisia úzko sleduje implementáciu také tejto legislatívy zo strany talianských orgánov a je pripravená prijať príslušné opatrenia, ak nebudú splnené e, podmienky. Pokiaľ ide o emisie skleníkových e, plynov, členské štáty sú povinné ich nahlasovať e, na základe usmernení Medzinárodného ekologického panelu. Každopádne by sme si mali uvedomiť, že niekedy nie je jednoduché odlišovať medzi emisiami spôsobenými človekom a medzi emisiami, ktoré vznikajú prírodnými aktivitami. Preto komisia v súčasnosti pracuje na štúdii o emisiách z geotermálnych elektrární, ktorá poskytne ďalšie dôkazy, pokiaľ ide o ďalšie potrebné akcie na úrovni EÚ. Spomínala som všeobecné charakteristiky geotermálnych energií. Je to Eh, obnoviteľný zdroj energie a má oveľa nižší ekologický dopad a oveľa nižšie skleníkové efekty ako e, obvykle druhy energii, takže Komisie nepovažuje za nevyhnutné regulovať e, kritéria trvalej udržateľnosti v rámci revízie e, súčasnej smernice o obnoviteľných zdrojoch energii. Zbierame ďalšie dôkazy, robíme analýzy, už sme začali kroky v tomto smere a bude potrebné rozhodovať a analyzovať na základe eh, hĺbkovej štúdie o týchto problémoch. Ďakujem pekne a teraz dávam slovo kolegom. Ako prvý eh, je na zozname pán Tamburáno. Ďakujem. Áno, geotermické zariadenia, e, k ním existujú aj analýzy ekologických dopadov, ale nemáme špecifické normy, pokiaľ ide o emisie, tak ako tu už bolo povedané. Tak čo sa týka škodlivých látok, ako aj skleníkových plnov, čiže plynov. Takže pri geotermii musíme teda rozlišovať nie e, teplo e, zo zeme, ale geotermia, emisie na kWh e, CO2 alebo skleníkových plynov sú pod hranicou z fosilných zariadení, ale existujú aj iné technológie, najmä tie, ktoré sa využívajú v Taliansku, tie s otvoreným cyklom, teda flash a štúdie ukázali, že emitujú viac CO2, viac skleníkových skleníkových plynov než napríklad e, plynové elektrárne alebo elektrárne na fosílne paliva. To znamená, že je to zlé pre životné prostredie, pre klímu, pre zdravie, ale záleží to od geotermickej technológie, lebo hovorí sa tu len o geotermii, ale v geotermii máme rôzne technické riešenia. Ako hovorím, vždy to záleží aj od oblasti, v ktorej sa geotermia, táto technológia nasadzuje. Takže toľko k tomu. A k Taliansku som chcel povedať, že Talianské e, geotermické zariadenia emitujú viac CO2 ako zariadenia na fosílne paliva, ale napriek tomu dostávajú podporu z EÚ, aby sa dosiahli klimatické ciele. Nož to e, je e, Eh, rozporúplné. Ehm, okrem toho predsa sú na to aj jasné normy a eh, štúdie. Ak by ľudia nezasahovali, tak by tieto eh, skleníkové plyny sa dostávali do atmosféry. Ide nám tu o, o mm, ale rytmus, ktorým sa dostávajú do atmosféry Mm, tie e, rodov vypušťané CO2. To sú dlhodobo vypušťané, pomaly vypušťané emisie a e, ľuďmi vypušťané tie e, sa dostávajú za niekoľko rokov, čiže nejde len o množstvo vypušťaného CO2, ale aj o to, ako rýchlo sa koncentrácia CO2 v atmosfére zvyšuje. to vedie ku klimatickým zmenám. A ešte niekoľko slov na záver k ortuti. Ostatné údaje pre geotermické e, zariadenia z 2007 sa robili Eh, merania 1,5 tón eh, ortute v atmosfére, do atmosféry vypušťanej za rok. EU hovorí o ortuči, lebo sme tu mali 2 mg v jednom teplomeri, ale tu máme oveľa väčšie množstva, ktoré sa dostávajú do atmosféry bez toho, aby vôbec boli eh, kontrolované. V 86. 3% ortute prichádzalo z geotermických zariadení v Toskánsku a to, to nie je priateľné. Členské štáty minulý rok eh, neuviedli, nemali povinnosť uviesť ortuť. Prosím ešte jednu minútu. V 2017 bola zavedená povinnosť uvádzať aj tieto množstva. Taliansko tieto množstva neoznámilo. Požiadali sme o to, ale nič zatiaľ urobené v tejto veci nebolo. Môže si Taliansko dovoliť nedodržiavať európske pravidlá? Ďakujem pekne. Pán Mandel. Ďakujem všetkým za eh, to, že spomenuli tieto eh, podrobnosti eh, v mm, tieto detaily v petíciách, ktorými sa teraz zaoberáme. My navrhujeme, aby tieto petície zostali otvorené, pretože zatiaľ ešte nemáme postačujúce informácie od komisii, k niektorým žiadne informácie, najmä pokiaľ ide o petíciu 0829. Tam by sme navrhli, aby sme ju postupili ITRE na vypracovanie stanoviska a tiež e, do NV na informáciu. Ďakujem. Ďakujem pekne pani Evi. Ďakujem, pani predsednička. Hlasím sa tiež o slovo ešte raz, aby som podporila podčiarkla, že tieto petície naozaj logicky musia zostať otvorené. Súhlasím s kolegom z EPP, je úplne jasné, že tieto petície sa e, týkajú medzerí v našej legislatíve. To znamená, existujú pravidlá pre tento sektor, ale neexistujú žiadne jasné pravidlá ohľadne ochrany zdravia, ochrany klímy, ochrany životného prostredia. Vypočuli sme si tu jasné vysvetlenia problémov, len eh, k tomu poslednému spomínanému problému, lebo je to naozaj dôležité a síce e, zemetrasenia, ktoré vznikajú e, v krajine, v Taliansku, ktorá tak či tak má e, mnoho zemetrasení. U nás sme už zažili veľmi dramatické zemetrasenia. Myslím si, že toto je tiež dôležitý prvok, ktorý treba zohľadniť a teda sa musíme postarať o to, aby táto petícia zostala otvorená a aby boli národní aktéry a aktéry na európskej úrovni aktívni, aby tieto legislatívne medzery boli vyriešené. Talianské orgány a regionálne orgány by mali byť informované ohľadne nebezpečenstva vychádzajúceho z týchto zariadení. Ďakujem pekne, vy ste poslednou rečničkou na mojom zozname. Ja by som teraz rada upriamila vašu pozornosť na to, ako e, riešime tieto petície. Teda má to svoj účel, že sme ich takto e, zlúčili dnes, aby sme sa nimi zaoberali, tak povediať, holisticky holistickým prístupom spoločne Takže čo urobíme? Samozrejme, všetky tieto petície necháme otvorené, zašleme e, listy e, rôznym regionálnym orgánom, aby sme ich upozornili na to, že je to predmetom e, obav v tomto výbore v Európskom parlamente, aby vedeli, že sa na problematiku zameriavame. Všetky tieto postupíme ITRE na prípadné stanoviska a do ENVY na informáciu, ako ako pred chvíľou povedal pán Mandels a mm, opakujem, že zdá sa, že tento problém je úplne jasný, ale potrebujeme viac faktov e, o tom, ako teda budeme e, s nimi postupovať. Pokiaľ ide o 614 621, 829, 185 a 845, všetky tieto petície sa týkajú obnoviteľných zdrojov energie a termálnej energie a my ich unblock zašleme e, týmto dvom výborom a e, tie listy samozrejme pôjdu, pôjdu na rôzne e, regionálne orgány. Vidím, že kolegovia mi pritakávajú, takže budeme takto postupovať. Chcem sa poďakovať predkladateľom petícií za ich dlhú cestu, ktorú sa merali. Ďakujem, že ste investovali toľko svojho voľného času a tiež vaše e, poznatky a náruživosť do tejto problematiky. Ja tiež ďakujem zástupcom komisie za veľmi jasnú a dobrú spoluprácu v týchto prípadoch. Ďakujem pekne. A teraz sa budeme venovať následujúcemu bodu prezentácia štúdie na tému nakladanie s odpadom v Európe, hlavné problémy a najlepšie postupy. Je tu medzi nami pán Kristian Neubal, projektový eh, manažér. Vítam vás v našom výbore a dávam vám slovo. Thank you very much to the chair and Ďakujem pekne, pani predsednička, ďakujem pekne tomuto výboru, že mám možnosť prezentovať teda výsledky našej štúdie. Volám sa Kristian Neubauer, som z Rakúska. Robili sme hodnotenie petícií, ktoré sa teda týkajú otázok nakladania s odpadom. Ďalších 20 minút by som chcel prezentovať tie hlavné zistenia tejto štúdie. Takže niektoré kľúčové údaje tejto štúdie, rýchlo to prebehnem. Chcel by som sprostredkovať teda výsledky, ako my kategorizujeme tieto petície, aké nástroje nakladania s odpadom sú pokryté. V stručnosti dám informácie ohľadne legislatívy, ktorá je pokrytá zo strany petentov a v stručnosti teda aj ohľadne toho, že aké E, petície boli analyzované, aby som vás prostredkoval priehľad toho, náhľad toho, že čo sme analyzovali. Takisto, čo je dôležité, chceme sa pozrieť aj na overené postupy, príklady overených postupov, ktoré máme. V niektorých prípadoch to už bolo vlastne spomenuté v špecifických štátoch, v niektorých krajinách. A na záver ešte niektoré odporúčania na to, aby sme lepšie pristupovali k týmto vecam. Takže kľúčové údaje. Prebehnem to veľmi rýchlo, túto tabulku. Bolo to požiadané z výboru PETI Európskeho parlamentu. Bolo to realizované e, s našou agentúrou. E, robili sme to v rámci Desk Research. E, a čo je dôležité, aby sa povedalo, je, že tá práca, ktorá bola vykonaná, vlastne vychádza z predchádzajúceho hodnotenia, ktoré bolo realizované v roku 2011. V 2011 sme hodnotili 101 petícií a minulý rok sme robili, hodnotili už iba 10 petícií. Všetky súviseli teda s témou nakladania s odpadom v Európe. Takže v stručný prehľad, ako vidíte, nedá sa to dobre čítať je to veľmi malé. Takže ako vidíte, máme tu štyri e, kľúčové tematické oblasti, ktoré sú pokryté zo strany tých petícií, kde vlastne vidíme, že ten prvý stĺpček umožňuje tie postupy. V roku 2011 tá modrá oblasť, to sú analýzy z roku 2017, to červené, to je zasa hodnotenie z roku 2011, takže v podstate vidíme, že tu máme 52 petícií, ktoré sa venujú otázke schvaľovacieho procesu, pokiaľ ide o témy e, nakladania s odpadom. Ďalší stĺpček to je operácie fungovania existujúcich nástrojov, to znamená všetky tie požiadavky, ktoré sa týkajú teda fungovania týchto, týchto nástrojov. Máme tu 54 petícií, ktoré sa tomu venuje z celkového počtu petícií 111. A potom ešte na dôvažok tu máme aj tematickú oblasť fungovania toho celého systému manažmentu nakladania s odpadom. Tu máme 28 petícií, ktoré vlastne riešia túto otázku. A posledný slepček, ten sa týka novej tematickej oblasti, ktorá bola vyhodnotená v roku 2017 a týka sa to nesprávneho nakladania s radioaktívnym odpadom. Takže toto sú štyri tematické oblasti, ktoré boli zo strany petícií označené. A čo teda je nové? Už aj v roku 2017 vidíme, že fungovanie existujúcich nástrojov je vlastne tým jadrom tých petícií. A Takže prejdeme k ďalšej tabulke. Tam vidíme prehľad tých typov zariadení, ktoré sú pokryté zo strany týchto petícií. Vidíme, že sú to skládky v roku 2017, ktoré sú najviac dominantným typom manažmentu nakladania s odpadom. A v roku 2011 sme teda mali 50 8 skládok, ktoré sú pokryté tými našimi analýzami a v roku 2017 to boli 4 skládky. Ďalší, veľmi dôležitá, ďalšia veľmi dôležitá oblasť je to, že všetky ostatné zariadenia, napríklad skladovacie zariadenia alebo iné zariadenia nakladané s odpadom, tam máme tri petície, ktoré boli analyzované v roku 2017 Takže žiadne petície z roku 2017 riešili tému odpadového, odpadového hospodárstva, industriálneho odpadu. A najnovší trend je teda, že tie ďalšie, už som to vlastne spomenul, je to v súvislosti s nakladaním s radioaktívnym odpadom. Aké typy odpadov tu máme? Vidíme, že ide hlavne o mestský odpad, pokiaľ ide o tie petície, tak vlastne sa to týkalo predovšetkým roku 2017 a takisto pokiaľ ide o radioaktívny odpad, takže komunálny a radioaktívny odpad. Samozrejme aj toxický odpad, to je prominentné v rámci tých petícií. Takže krátky prehľad toho, ako to je v rámci geografickej perspektívy, ako sú rozšírené v rámci európskych krajín. Tu vidíte, že vlastne v tých juhovýchodných eh, regiónoch tie petície sa predkladajú, ktoré sa týkajú otázky nakladania s odpadom a takisto, pokiaľ ide o juhozápadnú časť, ale aj v strednej Európe. Napríklad v Francúzsku, tam sú takisto petície, ktoré sa predkladajú Európskemu parlamentu. Čo sme teda ešte my urobili, je, že sme sa pozreli na to, aká legislatíva odpadová je pokrytá zo strany tých petícií. Urobili sme taký typ legálneho hodnotenia, kde sme sa pozerali na jednotlivé články špecifických nariadení, ktorých sa to teda týka. Nájdete to vlastne aj v tej štúdii, ktoré články sú teda skutočne pokryté najviac. Samozrejme je tu e, rámcová smernica, je tam článok 4 alebo 11, štvrtý sa týka napríklad hierarchie odpadovej, alebo 11. článok, ktorý sa týka cieľov recyklačných. Tieto sú teda častokrát spomínané. A po druhé, smernica ohľadne skládok, tá je veľmi dôležitá. V rámci tých petícií nachádzame vlastne tie čísla a konkrétnych článkov, ktorých sa to týka. Je to v štúdiu všetko podchytené a najnovšia téma to je nakladanie s radioaktívnym odpadom tam nemáme konkrétnu legislatívu odpadovú, máme teda legislatívu, ktorá sa týka dohody Eurotomu a tam máme vlastne zhodnotené štyri nariadenia. Najdôležitejšie je nariadenie o zodpovednom a bezpečnom manažmente e, radioaktívneho odpadu. Dve petície, ktoré sa týkajú tejto legislatívy. Jedna sa teda týkala témy radioaktívneho ukladania odpadu a druhá sa týkala témy nelegálneho zbavovania sa radioaktívneho odpadu. A samozrejme, pokiaľ ide o tieto dve témy, tak je tu vlastne aj relevantná legislatíva, ktorá, ktorá tu je ešte z Euratomu. Ďalšia oblasť, ktorá sa teda týka tých sťažností, tie okruhy tematické, to sú tie schvalovacie postupy, ktoré sú tu spochybňované, možné negatívne dopady e, v rámci existujúcich e, zariadení na e, nakladanie s odpadom a potom ďalšia tematická oblasť, tá sa týka nedostatkov systémov nakladania s odpadom a nesprávny manažment radioaktívneho odporu, to je posledná. A tieto štyri tematické oblasti, tu sme sa snažili poukázať na tie hlavné nedostatky a poukázať na niektoré odporúčania, aby tu bol lepší prístup. Takže ešte raz by som chcel poukázať a ukázať vám to, je to vo veľmi malých písmenkách napísané, ale vidíte na tejto tabulke, že ktoré petície vlastne boli zanalizované v roku 2017. Máme tu dve z Talianska, pokiaľ ide o ten región Kalabrie, dve z Grécka, predovšetkým pokiaľ ide o skládky, dve zo Španielska. To sú práve sa to týka tých zariadení odpadových, dve z Francúzska, jedno z Maďarska a jedno zo Slovenska. Pokiaľ ide o tieto petície, ktoré tu máme. A potom tu sa snažíme teda poukázať na tie tematické oblasti, ktoré sú v rámci týchto petícií pokryté. Potom robíme analýzy a zdôrazňujeme tie hlavné nedostatky, ktoré sú také najvypuklejšie na to, aby sme vypracovali teda z toho odporúčania. Prvá téma je teda tie schvalovacie postupy. Čo sú tie hlavné nedostatky, ktoré sme tu identifikovali v rámci tých petícií? Napríklad to, že to zariadenie odpadové nefunguje na základe obdržaných povolení. Takisto je tam častokrát e, otázka environmentálneho dopadu a nedostatočné informácie, ktoré sú poskytnuté zo strany úradov po, postihnutým stranám. To sú tie hlavné nedostatky, ktoré by sa dali takto identifikovať z tých petícií. Tie odporúčania by boli veľmi všeobecné. Prvé odporúčanie, aby sa zlepšila komunikácia medzi úradmi a operátormi a všetkými zúčastnenými stranami. Zaviesť treba aj kvalitatívne kontroly, pokiaľ ide o ten dopad na životné prostredie, aby sme zabezpečili dostatočné administratívne kapacity pre všetky národné, lokálne a regionálne úrady a ďalej, aby sme rozvíjali tie štandardy pre štandardy environmentálnej ochrany. Takže pokiaľ ide o tie overené postupy, tie už sú známe, máme tu viaceré postupy a pravidlá na európskej úrovni a my sme teda chceli v tejto štúdii ponúknuť určité najlepšie príklady overených postupov, kde tieto nedostatky už boli vyriešené a kde už sú k dispozícii nástroje na to, aby sa situácia zlepšovala. Takže napríklad pokiaľ ide o ten dopadov, na tie dopadové štúdio, tak tam sú expertné skupiny na európskej úrovni a to samozrejme výmena názorov, výmena overených postupov a sú k dispozícii aj správy. A pokiaľ ide o efektívnosť a uplatňovanie smernice, ktorá sa týka tohto problému a Vlastne takýmto spôsobom sa identifikujú lepšie prístupy, pokiaľ ide o budúcnosť. Verejné konzultácie, tie sú takisto, to sa takisto týka tých národných e, správ, k tomu sú k dispozícii teda správy z jednotlivých štátov, tam je takisto veľa informácií o tom, čo sa dá zlepšiť v európskych krajinách a takisto Európska štandardiza- Eur- Inštitút pre európsku štandardizáciu, ktorý e, pri- príjma štandardy. To je veľmi dôležité pre tie postupy, pretože štandardy nám dávajú určité usmernenia, keď sa napríklad zamyslíme nad tým, že ako ďaleko musí byť takéto zariadenie na spracovanie odpadu napríklad od najbližších domov, kde ľudia žijú, aké sú tu štandardy napríklad pre jednotlivé zariadenia, takisto aj pokiaľ ide o, pokiaľ ide o povolenky na to, aby vôbec takéto povolenky mohli byť vydané. Ďalšia téma, napríklad dopad už súčasných zariadení a tie hlavné nedostatky, ktoré by sa dali identifikovať. Áno, teda zdravie a dopad kvôli nedostatočnému uplatňovaniu e, predpisov. Môže tu byť negatívny dopad teda na zdravie ľudí, neadekvátna kontrola monitorovacie postupu, kali operačnej fázy, to znamená, je tu nedostatok monitoringu, nedostatok kontrolných systémov, ktoré sú inštalované teda na tých zariadeniach, takisto nedostatočná technická adaptácia e, existujúcich zariadení. My napríklad vieme, že napríklad podľa e, tých technických e, štandardov, ktoré máme na európskej úrovni, tieto zariadenia sa musia adaptovať na lepšie štandardy a toto niektoré z tých petícií žiadajú alebo poukazujú na to, že sa to nedieje správnym spôsobom. A v neposlednom rade ešte nelegálne operácie, postupy takýchto zahriadení spracovania odpadu, to takisto spomínané v tých eh, petíciách. Tie odporúčania v tejto oblasti sú takisto opätovne veľmi všeobecné a sú je na to poukázané aj v štúdii. Treba zabezpečiť administratívne kapacity pre národné, regionálne a miestne úrady, ktoré sú zodpovedné za monitorovacie postupy. Treba takisto robiť onlineové merania, pokiaľ ide o kľúčové emisie a parametre, ktoré môžu zabrať nesprávnemu fungovaniu takýchto zariadení. A takisto treba urobiť tieto merania, ktoré by boli k dispozícii verejnosti. To je veľmi dôležité, pretože takýmto spôsobom sa zvyšuje osveta, môžete zaangažovať ľudí, verejnosť do vlastne fungovania týchto zariadení a takisto môžete teda zaangažovať verejnosť do vlastných postupov. A v neposlednom rade je tu ešte aj otázka realizácie inšpekcií na týchto, v týchto zariadeniach. To je dôležité, to samozrejme súvisí s tým posledným bodom, pretože vlastne tieto kontrolné misie vlastne musia mať zabezpečenú možnosť realizovať takéto kontroly. A tie overené postupy, teda pokiaľ ide o druhú tematickú oblasť, pokiaľ ide o dopady v rámci existujúcich zariadení, áno, tak aj tu opätovne máme európske inštitúcie, ktoré sa venujú tejto téme a máme tu napríklad Impel sieť, čo je veľmi dobre fungujúcou sieťou e, úradov, ktoré vykonávajú spoločné aktivity, spoločné inšpekcie, napríklad na hraniciach a toto je veľmi dôležité aj e, v tom kontexte, aby sa situácia zlepšila. Teda okrem Impel siete, tieto sa napríklad venujú inšpekciám skládok, to znamená, sú tu dobré usmernenia k dispozícii, pokiaľ ide o tie samotné inšpekcie. Druhý bod, to sú čo možno najlepšie techniky, ktoré tu máme momentálne, referenčný dokument, pokiaľ ide o odpadové hospodárstvo, sa reviduje a očakáva sa, že sa to čo možno najskôr finalizuje. 12. apríla sa patričná komisia stretne a bude hlasovať o tomto dokumente, o technikách v rámci odpadového hospodárstva a tu môžeme samozrejme nájsť potom aj tie overené postupy, pokiaľ ide o sektor nakladania s odpadom. A ešte, pokiaľ ide o tie najlepšie postupy na úrovni manažmentu v oblasti nakladania s odpadom, tu máme k dispozícii posledný návrh zo spoločného výskumného centra zo Sevily, kde vlastne máme obsiahnuté jednotlivé postupy pre podniky, ktoré môžu zlepšiť situáciu napríklad aj v prípade existujúcich zariadení, ktoré nakladajú s odpadom. Tretia téma je teda systém nakladania s odpadom vo všeobecnosti. Čo tu vidíme? Vidíme tu určité nedostatky, pokiaľ ide o, pokiaľ ide o tie kapacity, ktoré sú príliš nízke v niektorých regiónoch. Takisto druhý bod, občania častokrát sú veľmi jasne proti niektorým projektom, napríklad spalovne. Ľudia nechcú, aby to bolo v ich záhrade, to je samozrejme problém vždy, je to spomínané aj v petíciách samotných. A po tretie, nelegálne, e, nelegálne zbavovanie sa odpadu, e, nelegálna preprava odpadu, to je takisto veľmi taký vypuklý problém v rámci tých petícií samotných. Možno by som to mohol trochu urýchliť, pretože už mám iba jednu minútu k dispozícii. Preskočím teraz tieto odporúčania, ktoré vlastne idú rovnakým smerom ako tie predchádzajúce. Teraz overené postupy pre tieto problémy, ja som už hovoril o sieti Impel, kde vlastne nájdete usmernenia, napríklad pokiaľ ide o tie inšpekcie, kde vlastne nájdete aj dobré výsledky ohľadne spoločných aktivít medzi členskými štátmi, medzi regionálnymi, lokálnymi úradmi, kde vlastne môžete skutočne nájsť veľa informácií. Ale čo som ešte chcel spomenúť, je, že aj na európskej úrovni sú platformy k dispozícii, kde vlastne úrady môžu zdieľať informácie ohľadne nelegálnych prípadov, kde aj policia sa môže zaangažovať vzdielať informácie o nelegálnych aktivitách a nájdete túto webovú stránku a iniciatívy, ktoré teda máme na európskej úrovni ukotvené. máte to na, tak v štúdii, ako aj na obrazovke. A na záver, už by som teda to iba zosumarizoval. Áno, my sme urobili tieto analýzy, bolo to, boli to analýzy desiatich Petícii v roku 2017, ale treba povedať, že vychádzali sme zo zistení, ktoré máme ešte z roku 2011 a ja si myslím, že je veľmi dobré, aby sme mali prehľad, aby sa našli tieto informácie prehľadové v našej štúdii a ja si myslím, že je to k dispozícii teda aj k vám, vám teraz tu. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, veľmi dobre ste zvládli aj čas, že máme tieto informácie k dispozícii predtým, než sa budeme teraz venovať greckým problémom ohľadne nakladania s odpadom, pretože to boli problémy pre občanov, ktoré oni musia zvládať. A ja teda by som chcela sa vám poďakovať, pán Neubauer, za to, že ste boli veľmi struční a že ste poukázali na tie problémy a ako ste aj spomenuli, tá predcha- ten predchádzajúci výskum, ktorý tu bol z roku 2011, už bol aktualizovaný, máte toto k dispozícii je to odpadové hospodárstvo v Európe, ja by som skutočne vám odporúčala, predovšetkým gréckým úradom, aby ste sa jednoducho to, na toto pozreli. My počítame tu s viacerými greckými poslancami z jednotlivých politických skupín. Prosím vás pekne, zašlite toto miestnym úradom, pretože to je skutočne veľmi dobrý výsledok práce, ktorá môže pomôcť v najbližších dňoch. Takže teraz predtým, než ešte prejdeme k jednotlivým petíciám, tak najprv dostane slovo predstaviteľ komisie Diaz del Castello. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som z, organiz- z DG Environment. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme pekne za túto štúdiu. Ja by som sa teda vyjadril iba k tým otázkam, ktoré tu boli nastolené. Pokiaľ ide o radioaktívny odpad, ten je nad rámec e, smernice, ktorá sa týka odpadového hospodárstva a riešia to vlastne euratomové dohody. Takže skutočne je zaujímavé, keď napríklad som sa pozrel napríklad na presvitku číslo 7, na tú mapu, ktorá hovorila o v tom roku 2011 a o množstve petícií. Vtedy takisto som nebol prekvapený, že tam boli klastre napríklad okolo Talianska, Grécka a Írska a vo všetkých troch prípadoch komisia urobila právne kroky a pokázala na a vlastne to sa dostalo na súd v Luxembursku, kde máme aj rozsudky, pokiaľ ide o tie členské štáty, ktoré nerobili Ehm, dobré postupy v oblasti odpadového hospodárstva a tým sa porušili aj európske predpisy. Bohužiaľ ešte do dnešného dňa Taliansko a Grécko platia veľké po- pokuty za existenciu takýchto nelegálnych skládok na ich území a v prípade Grécka toto sa takisto týka aj e, nesprávneho manažmentu napríklad s nebezpečným odpadom. Takže toto spomeniem e, v tom kontexte, že Európskej únie nemôžeme obviňovať z toho, že sa robilo v prípadoch, v ktorých sa urobili opatrenia, museli sme jednoducho konať. Takisto som si vnímol tie, všimol tie možné nedostatky, ktoré tu boli na, načetnuté. ale teraz už dostanú slovo ďalší kolegovia z DG Environment. Ale chcel by som povedať iba toľko, že napríklad ešte v decembri v roku 2015 komisia tým, že prijala akčný plán obehového hospodárstva, tak vlastne sa k odpadovému hospodárstvu postavila, takže ho chce posunúť na ďalší úroveň, tak na európskej úrovni, ako aj v tých chudobnejších členských štátoch. Takže je na čase, aby sme našli riešenia, aby sme skončili s nevýkonnými spalovňami a neúčinnými skládkami, pretože tu máme návrhy v rámci balíčka obehom obevom hospodárstve. Máme tu rok 2030, to je deň, keď by sa mali skončiť vlastne skládky, ktoré sa musia znížiť čo do počtu 10 a Európska únia musí byť recyklovacou spoločnosťou vďaka prijatiu ambicióznych cieľov, ktoré tu máme pre jednotlivé druhy odpadu. Avšak, bohužiaľ, do tohoto dňa budeme musieť ešte preklenúť dva problémy nedostatok napríklad na úrovni implementácie právnych predpisov, keď napríklad sa pozrieme na členské štáty, ako to implementuje, na druhej strane investičné nedostatky, ktoré tu máme, kde, chvála Bohu, máme určitú stratégiu na plnenie predpisov a takisto aj európsku finančnú stratégiu, pokiaľ ide o najbližšie obdobie. Takže predtým sme si na komisii mysleli, že by sme museli členské štáty dať na súd, ale teraz sa komisia snaží poskytnúť európskym štátom poskytnúť potrebnú technickú pomoc. Chceme si stanoviť platformu, zákon, to je prvá, to robíme každé dva roky zo strany revízie, implementácie týchto predpisov. Po druhej, poskytujeme aj semináre plnenia týchto aktivít v prípade tých štátov, ktoré majú ťažkosti pri plnení cieľov pokiaľ ide o otázku odpadového hospodárstva. Takisto pod, ponúkame aj peer-to-peer -peer semináre, kde sa vlastne tie najoverenejšie postupy exportu z jednotlivých štátov do tých druhých. A napríklad nedávno sme mali írskych úradníkov, ktorí išli do Rumunska, aby informovali o tom, ako vyriešili tie problémy v Rumunsku. Takže vidíme, že v tejto oblasti vteci fungujú dobre. Takisto to má mechanizmy včasného varovania a takisto sú tu aj nedostatky, pokiaľ ide o recikláciu. Takže Robíme, čo sa dá na to, aby sme urobili všetko preto, aby členské štáty išli správnym smerom. Iba v prípade, keď toto všetko zlyhá, je tu úplná miera neaktivity zo strany patričných úradov, tak komisia bohužiaľ musí urobiť konkrétne kroky, takže spustí procesy pre neplnenie postupov a v prípade systemických slabín, a zdôrazňujem systemických slabín, tam jednoducho nemáme jednoducho možnosť venovať sa všetkým tým prípadom, ktoré sa k nám dostanú. Takže chcel by som na záver už iba zdôrazniť to, že komisia je pripravená reagovať na systemické prípady. To znamená, to vlastne členské štáty ktoré majú na sebe primárnu zodpovednosť na to, aby správnym spôsobom implementovali európsku legislatívu v prípade odpadového hospodárstva. Ďakujeme veľmi pekne aj my vám, ďakujeme pekne za dobrú spoluprácu v tejto veci, ďakujeme pekne za to, že ste prišli a ďakujeme, že ste investovali či čas aj energiu na to, že v najbližšej budúcnosti urobíte všetko preto, aby tieto smernice boli správnym spôsobom implementované a dúfajme teda, že sa to udeje všade v Európe, pretože v časnosti ešte tomu tak nie je ako budeme počuť neskôr. A teraz požiadam kolegov, aby sa v stručnosti vyjadrili, aby sme sa mohli venovať tým jednotlivým petíciám. Takže pani Miranda. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja by som chcela teraz e, autorovi správy povedať, že táto štúdia predstavuje určité nedostatky, pokiaľ ide o Galíciu. Konkrétne ide o to, že takáto petícia, ktorá už bola e, prerokovaná na výbore, <clears throat> ktorá sa týka plánu komunálneho odpadu v Galície už bola zapakovaná v tejto správe a že potrebujeme určite mať k tomu viacej informácií a takisto aj Európska komisia by sa mala tomu vyjadrieť, pretože by mali zohľadniť túto petíciu, ktorá už bola predložená v roku 2014 na pôde tohto výboru. A e, pokiaľ ide takisto o recyklovanie komunálneho odpadu, pretože máme 35 organizácií a asociácií, ktoré boli súčasťou tejto petície. Myslím, že to bolo úplne jasné, pretože hovorila, že toto není model, že je potrebné ešte riadiť e, e, toto obehové hospodárstvo tak, aby bolo nulové nulový odpad. A takisto aj pokiaľ ide o e, toto zohľadnenie, je potrebné e, to e, zohľadne z viacerých eh, momentov. Myslím si, že aplikovanie od roku 2010 tejto smernice je eh, v tom zmysle, že produkovanie odpadu by malo byť eh, znižované a neuľahčilo to vôbec ani recyklovanie, ani kompostovanie všetkých týchto odpadov. Ja by som chcela priťahnuť vašu pozornosť na to, že by mal byť plán riadenia odpadu, ktorý je kontaminujúci a takisto aj odvoz odpadu na viac ako 100 kilometrov. Toto všetko sú veľmi konto, kontima, kontaminujúce odvozy, pretože spôsobujú CO2, takisto zápchy na cestách a ďalšie dopady na dopravu. Takže autor správy nie je zodpovedný za to, že nemá k dispozícii tieto informácie, ale využívam tento, túto chvíľu na to, aby som pani predsedničke oznamila, aby táto petícia za zelených eh, sa opätovne objavila a aby sme eh, už sa tomu venovali, pretože 4 roky čakáme na to, že by sme sa tomu vôbec eh, hm, mohli konečne začať venovať. Ďakujem pekne, pani predsednička. And to you, Mrs. Miranda, it's not in this... Pani Miranda, nie v tomto výbore, ale sú to koordinátory, takže cez koordinátorov eh, vzbudíme povedomie našich kolegov. Pani Ferrara. Ďakujem pekne pani eh, predsedníčka. Pokiaľ ide o što, to, túto štúdiu, ide opätovne o Kalábriu. Je to môj región, je to veľmi naliehavá situácia. Pokiaľ ide o eh, životné prostredie a zdravie, pred 4 rokmi sme predložili túto petíciu, ktorá sa týkala odpadu v Kalebrie a dokonca Taliansko bolo kvôli eh, prítomnosti práve týchto skládok eh, odsudené na súdnom dvore v Luxemburgu. Už sa prijali mnohé ďalšie opatrenia, avšak ešte stále sme nezabezpečili, eh, aby takto rizika, pokiaľ ide o skládky, neboli eliminované. Takisto aj pokiaľ ide o eh, očisťovanie vody, aj Kalábria vykazuje opätovne nesúlad s európskou smernicou, s európskymi s európskou legislatívou v oblasti Kalábrie. Pokiaľ ide o oblasť pobrežia. Je e, to zóna, ktorá je veľmi znečistená, má to dopad tak na, na, na životné prostredie, ako aj na e, život ľudí. Mnohé kritiky vyvstali, avšak nie je tu jasná a efektívna stratégia pre to, aby sa znížili e, tieto tento odpad, ktorý je vyvážený na skladky alebo na ich recyklovanie. Hovorí sa o energetickej rekuperácii, pokiaľ ide o prvotné a druhotné suroviny. Využívajú sa spalovne aby e, sa práve e, využívali takto e, spalovanie palív. Avšak keď si zoberieme spracovanie odporu, sú to provincie, kde miestne obce a miestne komunity sú v rozpore s týmito plánmi, pretože tam, kde je napríklad poľnohospodárstvo, top poľnohospodárstvo alebo ďalšie aktivity, toto všetko má dopad. Miestne obyvateľstvo neverí zástupcom miestnych alebo regionálnych samozpráv a preto to nie je brané ako verejná vec. A preto aj niektoré tieto skládky by mali byť ošetrené takým spôsobom, aby odpad bol nulový. To je práve to heslo, ktoré je častokrát používané. Je potrebné, aby európske inštitúcie, obzvlášť komisia, keďže je, prítom, keďže je tu prítomná, chcem ju požiadať, aby nadalej monitorovala to, čo sa deje v regionálnom pláne pre odpad v Kalabrii, tak ako aj spravodajkyňa za správu, pokiaľ ide o aplikovanie smernice o zodpovednosti v rámci životného prostredia a takisto dopadu odpadov na životné prostredie. Chcem vyzvať Európsku komisiu, aby zohľadnila tento návrh, aby sa začali priame kroky realizovať proti týmto eh, aktivitám, aby sa začalo s, s, s osvetovou kampaňou, aby ľudia pochopili, o čom je heslo, kto znečistuje, platí. A takisto, aby sme mali Európsky fond pre eh, ochranu životného prostredia. Eh, pokiaľ ide o petíciu o toxických a radioaktívnych odpadoch, veľmi stručne, takisto sa to týka Kalabrie, Európska komia nezohradňuje eh, výsledky eh, vyšetrovania výborov EP, pokiaľ ide o recyklovanie práve takýchto toxických produktov. Sú tu mnohé dokumenty, ktoré majú k dispozícii bezpečnostné zložky talianskej vlády, kde je veľa ľudí zakomponovaných práve do cezhraničného prevozu toxických látok a e, veľmi dobre vieme, že je to súčasťou organizovaného zločitu. Nie je to len fenomén, ktorý sa týka Talianska, je to cezhraničný fenomén, ktorý sa dotýka aj ďalších členských štátov. A vieme, že a, e, veľmi dobré ten eh, prípad Amantea. No chceme teda vyzvať Európsku komisiu, aby naozaj sa venovala tejto otázke, pretože občania, ktorí žijú v niektorých zónach Kalabrie, sú veľmi znepokojení, takisto aj ďalšie zóny majú tieto isté problémy a častokrát uh, nemajú ako bojovať. Je potrebné, aby sme financovali také projekty na pomoc miestnemu obyvateľstvu a prípadne uh, vyšpecifikovali, ktoré sú takéto znečistujúce oblasti, aby sme zabezpečili zdravie nielen súčasnej, ale budúcej generácie. Ďakujem. Ďakujem pekne. Takže sústreďme sa teraz na tú štúdiu a potom neskôr sa budeme zaoberať jednotlivými petíciami. Ak budeme pokračovať e, takto, že e, začnete hovoriť a dlho neprestanete, tak stratíme kontrolu pán Marias. Ďakujem pekne. Toto je naozaj veľmi zaujímavá štúdia o nakladaní s odpadom v Európe. No Som si istý, že je to niečo, čo musíme starostlivo monitorovať. Um, gréckým orgánom to je dobre známe. Ja si kladiem otázku, e, čo vo všeobecnosti viac sa dá urobiť. Máme tu túto správu, e, ľudia sa vyjadrili proti európskej legislatíve. Čo sa udeje? Komisia urobí niečo? Pravdepodobne áno. Často preto občania požadujú okamžité opatrenia, požadujú, aby porušovanie environmentálnych zásad bolo zastavené okamžite. To je vlastne akýsi feta accompli. My, keď uh, Mm, vidíme skládku a nefunguje to tam. Čo sa udeje? Mm, možno to dať na súd, 3-4 roky uplynú, ak členský štát nepostupuje podľa práva, opäť e, sa to môže dostať na súd. A čo sa udeje? No už táto skládka existuje ďalších 7-8 rokov, spôsobí ešte väčšie problémy pre ľudské zdravie. Takže nebudeme mať tie okamžité výsledky, ktoré často požadujeme hneď tu a teraz. A práve na toto by sme sa mali zamerať, ako náš výbor by mohol dosiahnuť to, aby sme okamžite ukončili túto škodlivú prax. Ľudia sa stiažujú teraz, ale až o, o 6-7 rokov sa niečo stopne, a ak vôbec to nie je to, čo chceme, alebo to, čo chcú občania. Takže tomuto by som sa rád e, venoval. A tiež by som rád vedel, čo si o tom myslí komisia, aby tie opatrenia mohli byť prijaté okamžite. A my ako výbor by sme mali dve veci sa snažiť dosiahnuť. Poprvé, aktivovať núdzov svoj postup, núdzové petície, ak je nejaký urgentný problém, aby bola urgentná diskusia eh, v rámci starých štyroch mesiacov, aby sa veci upravili. To môže byť veľmi dôležité pre občanov. Po druhé, nedávne rozhodnutie o Taliansku. My, e, výbor, sme vyzvali národné orgány, aby okamžite ukončili e, akékoľvek akcie v istej veci. Myslím, že to malo dočinenia s nejakým jazerom v Taliansku a to sme dosiahli. To bolo niečo, čo fungovalo. Ukončili sme tieto aktivity, ktoré plánovali lokálne orgány. Takže musíme na toto myslieť. V prípadoch, keď budeme diskutovať o budúcnosti, musíme sa snažiť vyhnúť sa e, vzniku poškodenia životného prostredia nemôžeme nechať uplynúť 6-7 rokov a povedať si áno, došlo k porušeniu európskej legislatívy. Musíme prijať okamžité akcie, okamžité opatrenia. Ďakujem pekne, pani predsednička. Toto je veľmi zaujímavá štúdia. Som šťastný, e, že sa mi podarilo dostať sa sem na grecké petície a tiež e, bolo zaujímavé vypočuť si, čo povedali e, zástupcovia komisie. Hovorilo sa o zodpovednosti členských štátov. Pani predsedníčka, som členom petičného výboru už dlhšie obdobie. Som poslancom za Grécko, ktorý sa zaoberá týmito problémami. V Grécku sme veci riešili, aj keď som bol ministrom, takže mal som možnosť celý ten reťazec akcií e, sledovať, takže možno náš pohľad na to, kto je zodpovedný, sa v niektorých veciach môže líšiť. Táto štúdia zachádza aj nad rámec štatistik, ktoré sme mali k dispozícii probléma, problémy s nakladaním s odpadom existujú vo veľkej miere v Taliansku, ale aj v Grécku a tiež v Španielsku. A preto e, bola e, uskutočnená návšteva a vypracovaná správa. Ale čo správa zabezpečiť nedokáže? je, prečo v týchto krajinách v ostatných eh, rokoch došlo k tomuto porušeniu. V minulosti sa to eh, vysvetľovalo ako akýsi druh omeškania, že to je nejaká kultúrna e, záležitosť, ale e, nie je to e, tak. Hovorí sa o tom, že je to taký mafiánsky management finančných e, dotácií pre takéto typy projektov, že sa teda využili na určité účely tieto finančné prostriedky. A komisia musí zabezpečiť, aby nedošlo k e, poškodeniu a k väčším škodám. Prečo E, tak sa nedeje. Máme dopady, hodnotenia dopadov na životné prostredie a, a nebola zahrnutá do nich ani len e, posledná legislatíva v tejto oblasti, e, čiže mali by sme ísť do obdobia pred e, touto legislatívou, ale sú tu veľké omeškania. Môžeme teraz prejsť k samotným petíciám, lebo tu čakajú petenti. E, pán Neubauer spomenul osvedčené postupy služby, všetko, čo sa deje. Komisia sleduje systematické porušenia e, pravidiel a potom začína konania pre porušenie. Preštudujte si aj túto brožúrku a uvidíte, že niektoré krajiny sa tam vôbec neobjavujú a môžete si e, položiť opačne otázku e, kolega kolegu, čo tieto krajiny robia dobre a možno to by mohol byť eh, príklad. A to by mohla byť aj eh, naša práca, náš príspevok lokálnym orgánom. Takže pán Neubauer, ďakujeme vám a určite medzi nás ešte zavítate. A teraz k petícii 212 o zriadovaní skládok odpadu v Karbonári. Petent pán Papadopoulos, máte slovo na maximálne 5 minút. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička, poslanci eh, vážení členovia petičného výboru. Uplynulo 10 rokov, odkedy sme predložili našu spoločnú petíciu o skladkách v karvonária lehkými. Nebudem tu robiť žiadnu PowerPointovú prezentáciu. Naše údaje boli preskúmané komisiou. Budem hovoriť menej než 5 minút. To sľubujem, ale prosím, vypočujte ma. Pokiaľ ide o levkiny, ako viete, projekt projekt nefunguje. Najmä z dvoch dôvodov. Prvým dôvodom je, e, že obyvateľia a tiež e, situácia, ktorá tam vznikla a pripomínam e, ju vždy keď sem prichádza, Maria Kaluri prišla o život, lebo sa tak zasadzovala o, o túto záležitosť. Žiadny politik, či regionálny, alebo nejaký e, primátor, starosta sa nesnažili aby e, vec fungovala. Ale to je tiež vec e, zlého plánovania v lete e, za, sa to skončí v slepej uličke, vlastne na vrchole turistickej sezóny a vtedy až sa prišlo na tieto veci týkajúce sa verejného zdravia. Pokiaľ ide o karbonári, Žiadam vás, aby ste e, nás ospravedlnili, e, že e, už pred desiatimi rokmi sme hovorili o veľmi dôležitých bodoch tu. Dovolte mi, aby som vám vysvetlil, čo mám na mysli. Pred desiatimi eh, rokmi eh, sa eh, z tej pôvodnej diery tam stal kopec odpadu a aj údaje to dosvedčujú. Skladka v Karvonári tam z nej vyteká voda ako z topiaceho sa ľadovca. A táto skládka funguje pre širší región. Nemáme 10, ale 20-percentnú mieru recyklácie. To je e, úplne nezvyklé pre obyvateľov. V Epiros e, sami sa snažia všetko recyklovať. Ako sa nám to podarilo v tomto regióne prakticky dosiahnuť tento e, zázrak. Určite vám mm, v tomto neklamem. Je to priam e, zázrak a bolo to už overené viacerými kompetentnými orgánmi, generálnym riaditeľstvom pre životné prostredie, e, ktoré sa tiež na to pozrelo, takže na karbonári tam sa musím ospravedlniť, ako aj komisia urobila. Lokálne orgány strany v dokázali eh, mm, tento zázrak a to eh, aj v Eli Nikos. A eh, dúfam, že uvidíme takýto zázrak, že sa deje aj inde. Ďakujem. A teraz sa obraciam na zástupcu komisie, pán Kuniniotis. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja vám odpoviem, pokiaľ ide o skládku karboniary. Veľmi stručne chcem povedať eh, len dva body. Po prvé, pokiaľ ide o fungovanie samotnej skládky, ako veľmi dobre viete, táto petícia bola otvorená v roku 2008, čiže už toto určitý čas trvá. A práve kvôli tomu, že zle fungovala táto skládka, komisia začala konať, žiaľ Bohu musela eh, začať konanie pre porušenie povinnosti, ako to veľmi dobre viete, máte v oznamení, ktoré máte z roku 2005 2015 na pôde vášho výboru veľa inšpekcií bolo zabezpečené zo strany regionálnych eh, úradov, avšak toto fungovanie bolo už eh, opra- ehm, všetky tie eh, vady boli odstranené, čiže momentálne je to bez kazov. Neviem, či teraz môžem povedať, že som rád, ale môžem vám prečítať nový list, ktorý bol adresovaný vášmu výboru z 15. marca z eh, regiónu EPIR, ktorý potvrdzuje, že od roku 2013 až do roku 2018 skladka nadalej funguje a to adekvátnym spôsobom. Žiaľ Bohu, eh, komisi nemôže samotne vyšetrovať, eh, môže len akceptovať tento verdikt. Druhý bod, ktorý som chcel tu spomenúť, sa týka toho, čo budeme robiť potom. Nebudem teraz príliš naťahovať tento bod, pretože môj kolega sa už venoval tejto otázke, ale samozrejme, že tu máme cieľ, aby v roku 2030 sme drasticky eh, skladky odpadov zredukovali, avšak k dnešnému dňu ešte nie je európskou legislatívou zakázané mať skládku. To je tá najhoršia možná možnosť európskej hierarchii legislatívy, ale nie je to zakázané, takže skladka funguje korektne. A poznamenal som si, že v tom istom liste regionálne úrady hovoria, že aby zlepšili túto situáciu a práve aby lepšiu kvalitu zabezpečili, bol vypracovaný nový regionálny plán EPIR práve preto, aby skládka, alebo teda komunálny odpad bol spracovaný iným spôsobom a tie pôjdu do Gabonári. Čiže skládka v Gabonári bude svojím spôsobom modifikovaná a už tam nebude mať priamo odpad prichádzaný, ale bude len nedotknutý odpad tam vyvážaný. To nie je ideálna situácia, ale je to jedno z riešení, ktoré musíme akceptovať. Nie je zakázané zo strany európskej legislatívy a ako môj kolega už predtým spomínal, my sa snažíme cestou rôznych orgánov, rôznych postupov, pomáhať členským štátom a Grécko, ktoré má veľké problémy, pokiaľ ide o riadenie odpadov, aby zlepšili a neustále zlepšovali eh, spravovanie všetkých odpadov na skladkách a dúfame, že raz všetky tieto skladky budú už históriou. Thank you very much. Ďakujem pekne. A teraz dávam slovo stálemu gréckému zastúpeniu pánovi Manzárisovi. At the very back of the room, please, the floor is yours. Úplne vzadu v miestnosti, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička. som zo stáleho zastúpenia a je mi potešením, že tu môžem dnes po obede e, vystúpiť. Rád by som prezentoval ostatné údaje e, ohľadne nakladania s odpadom v súvislosti s petíciou, ktorá sa tu dnes prejednáva a aj e, v svetle toho, čo nás informovalo Generálne riaditeľstvo pre životné prostredie. Sú to technické údaje a môžem ich poskytnúť aj sekretariátu, ak by ste si to želali. Áno, e, vďační sme za všetky informácie, ktoré nám viete poskytnúť. Ďakujem. Dávam slovo kolegom. Pani Kuneva, nech sa páči, ako prvá. Eh, Prepačte, pán zastupca už e, skončil? Skončili ste? Ak by ste mi e, dovolili, možno by som mohol odprezentovať tieto technické údaje. Aha, takže vy nám chcete dať ešte ďalšie informácie. Ja som to pochopila tak, že nám poskytnete písomne tieto technické informácie a to by sme veľmi privítali. Ja by som rád e, predsa len prezentoval tie údaje, ktoré mám e, pred sebou, ktoré sa týkajú nakladania s odpadom v Epirose a v Atlantikos. E, máme žiaľ tlak časový, takže by sme privítali, keby ste to mohli zaslať a my to potom poskytneme kolegom. Ďakujem veľmi pekne a teraz má slovo pani Kuneva. Ja by som bola privítala hovoriť ako posledná, aby som si vypočula, čo hovorili kolegovia. Takže pán Marias, ďakujem pekne. Pani predsednička, nie je to e, prezentácia greckého ministerstva, ktoré má v kompetencii e, tieto otázky. Je to environmentálna e, záležitosť. Máme e, tu naozaj veľmi závažné problémy. Skladka odpadu v e, Fili robí problémy celému mestu a hlavnému. A ja som očakával, že tu bude aj zástupca z ministerstva, ktorý by nám povedal, čo sa po praktickej stránke udeje. Niektoré veci sa dajú riešiť riešiť, niektoré trvajú dlhšie, ale my potrebujeme zodpovedného, kto nám zodpovie, ako to bude e, riadené. Je tu niekto kompetentný z regiónu? Nie je. Takže sú tu naozaj závažné nedostatky v administrácii a v tom, ako e, je to celé manažované. Máme ďalej prípad Levkiny e, túto petíciu, ktorá už bola pred tá, teda dávno predložená. Netreba zabúdať, že e, tá situácia bola veľmi vážna. Obyvateľstvo sa snažilo zabrániť e, fungovaniu tohto zariadenia, tejto skladky v Levkýny. Dokonca k smrteľnému prípadu tam e, došlo, bola zrazená Maria Levkýny, e, teda policajti, ktorí potlačali túto demonstráciu a umrela. Nuža preto sa pýtame, čo sa udeje v lete. Ja by som bol očakával, že lokálne orgány sem prídu a povedia nám, čo sa udeje v lete. Budú tam haldy od nápadov v lete na Korfu, e, keď tam bude veľa e, turistov a začnú vtedy e, konať. Mm, neviem, očakával by som tu závažné vyjadrenia k tomu a že tu niekto bude prítomný. A k tej druhej veci, ktorú spomenula komisia, no už nebol som tam, aby som to skontroloval. Čo máme robiť my, výbor? je eh, to korektné, eh, čo eh, hovorí petent, je e, správne to, čo nám orgány lokálne hovoria, veď ani neprišli, aby to odprezentovali. Pracujeme na e, problémoch e, takéhoto typu, ale ja by som očakával, že tu niekto bude. už komisia hovorí, nemáme služby, ktoré by to skontrolovali. A čo my tu robíme? Musíme vychádzať z toho, že to je korektné. Sú informácie správne. Komisia to po praktickej stránke neoverila. Tiež či veci sú naozaj také, ako sa tvrdia. Takže ja by som navrhovala, aby petícia zostala otvorená, lebo chceme byť korektní. Neverím tomu, čo sa deje teraz a robím si starosti, lebo grécka vláda tu nie je a e, zodpovednosť e, hádže na iných. Takže mali by sme to nechať otvorené a mali by sme vyzvať komisiu, aby e, presnejšie lepšie skontrolovala tie údaje v druhom prípade a e, pre región e, nesmie sa to otvoriť. To musí byť jedno z rozhodnutí, ktoré príjmeme. Ďakujem pekne. Pán Marias, pán Kundis. Si domos, eh, to téma to γνωρίζω tá δύο sa snažiť byť stručný. Myslím si, že poznám eh, Levkymi a Kalbonária to prípady obidva veľmi dobre. Výbor pre petície v septembri 2013 bol na mieste obhliadnúť situáciu a preto mi vyvstala myšlienka, ktorú chcem navrhnúť. Ja som povedal, že tie návrhy eh, prekladateľov petície sú fundované, Levky mi nebude fungovať je to eh, už eh, plus, ale na základe tlaku z leta je možné, že budeme svetkom toho, že hladkými bude fungovať takým skrytým spôsobom, pokiaľ ide o karbinári, ja si myslím, že ten spôsob, ako sa fungovalo, nebol správny. Bolo by potrebné nechať otvorenú túto petíciu a požiadať o informácie, ktoré by boli e, dodatočné zo strany kompetentných orgánov, aby sme e, vedeli viac aby sme sa zodpovedných činiteľov opýtali na eh, jednotky čistenia odpadu, aby sme upresnili, teda aby oni nám upresnili viacej ich stanovisko. Takže je potrebné, aby sme požiadali o dodatočné informácie tak zo strany greckej vlády, ako aj regionálnych úradov, aby sme mohli zhodnotiť, vyjasniť túto situáciu. Ďakujem pekne, pani Sákorafa. Pani predsednička, budem stručná. Kolegovia, ktorí hovorili, boli jasní. Nemáme e, tie e, údaje. To je dôležité. Komisia, mm, myslím si, musí zabezpečiť, aby tam e, sa odobral tým a priamo na mieste to skontroloval. že petíciu by sme naozaj mali nechať otvorenú. Dobre, pani Kuneva, teraz budete poslednou rečníčkou. Ďakujem pekne. Súhlasím s kolegami, ktorí situáciu naozaj veľmi dobre popísali. Pred letom. By bolo naozaj veľmi dobré, keby sme ešte raz to tu predebatovali so všetkými e, kompetentnými orgánmi e, a tiež teda z e, regiónov Grécka, ktoré ktorých sa to týka. Ďakujem pekne. Pán Papadopoulos, chcete sa ešte na minútu vyjadriť k tomu, čo ste práve počuli? Vítam, čo povedal grecký poslanec Európskeho parlamentu. Už sme e, to e, všetci predpokladali skôr, než začala fungovať e, skládka. Poskytli sme údaje, univerzitnými profesormi sme boli v kontakte s pred projektom, ale nikdy sme nedostali podporu zo strany komu, komisie. Ten e, preventívny e, princíp je, e, nie je zakotvený v samotnej smernici. Môžem povedať, že všetci obyvateľia boli veľmi sklamaní z zo stanoviska e, komisie e, karbonári. Tam sa e, nazhromaždili odpadky a najprv malo to fungovať len 10 rokov a teraz už tam máme obrovskú haldu odpadkov, takže len aby ste si uvedomili, aká situácia je závažná. Ako viete, dostali sme list Mm, z regionu v Pirose len minulý týždeň a, a, a tvrdí sa tu, že neboli e, e, oznamené žiadne problémy, pokiaľ ide o nakladanie za odpadom a aj z iného regiónu sme dostali e, list týkajúci sa fungovania skládky v Levkiny. Ako viete, Skôr než som sa stala predsedničkou e, tohto výboru v 2013 e, išiel na e, zisťovaciu misiu do Karbonária tiež na Korfu a, a vypracované boli odporúčania. Ja by som e, požiadala komisiu, aby sa pozrela na aktuálnu situáciu vo svetle týchto aktuálnych informácií, ktoré boli poskytnuté. Takže keby sme to takto mohli urobiť, petícia zostane otvorená, ako požadovali kolegovia. Zostaneme samozrejme e, v úzkom kontakte s vami a pozrieme sa na to, čo nedávno sa dosiahlo a čo sa nepodarilo dosiahnuť vôbec a by sme teda si stanovili, ako budeme postupovať informáciu z Európskej komisie by sme radi mali e, písomne, tú poslednú aktualizáciu. A trošku som prekvapená, že nikto e, nespomenul o posúdenie environmentálneho vplyvu a ani e, dohovor z Arhusu. Ľudia tam predsa žijú v tesnej blízkosti skládok a mám taký dojem, že neboli zainvolvovaní dobre do procesu. Verejnosť by mala byť informovaná, mala by byť opýtaná, ako postupovať. Takže čo e, musíme urobiť v mene nášho výboru? Zaslať e, listy e, orgánom príslušným a uviezť, že to nie je niečo, čo sa môže diať potajomky, že o občania musia byť plne informovaní. Takže toto je cesta, ako sa treba uberať. A, a samozrejme tiež tam musíme uviezť aj určité odvolávky, referencie. Poskytneme tu najaktuálnejšiu štúdiu, ktoré sme dnes počuli, pošleme ju regionálnym orgánom, aby si ju lepšie preštudovali a Mm, postupovali v súlade e, s ňou. Myslíte si, že takto môžeme postupovať? Myslím si, že to by bol, bol dobrý e, postup. Takže dúfajme, že e, budú zohľadňovať tento náš vstup pri riešení tejto problematiky. Dobre, takže poďme na nasledujúcu petíciu 1653 v mene 360 obyvateľov dotknutého územia o očividných nezrovnalostiach v riadení skládky Joannina Helenis Epirus v Grécku. Preda, you wanted... Pán Preda, vy ste sa chceli vyjadriť skôr, než prejdeme k nasledujúcej petícii? OK, neskôr. Vypočujeme si ju teda. To je tá istá osoba a viac menej rovnaký problém. Možno by sme mohli poprosiť pána Pulusa, aby bol veľmi stručný a naozaj len tie najaktuálnejšie e, údaje. To som už povedal predtým, eh, je to stále to isté, čo som povedal pri karbonári pre skladky, ktoré fungujú tým istým spôsobom, takže nebudem k tomu nič doľovať. Veľmi pekne ďakujem, pána Papadopoulos. If eh, the commission has... Pozrime sa, či komisia k tomu chce niečo povedať. Eh, pani Kanelopoulou. Ďakujem pekne, pani predsedníčka za Európsku komisiu z DG pre životné prostredie. Vám chcem povedať toľko, že ide o projekt, ktorý bol financovaný program pretrval, programom pretrvalo udržateľný rozvoj 2007-2013. Tento projekt je už ukončený. No, tak ako už to potvrdili grecké úrady, skladka funguje a v tom v eh, dokumente, ktorý sme dostali v roku z marci 2016, sme získali informácie eh, od regiónu EPIR, ktoré sme vám poslali. Nič nové nemáme k dispozícii. Región EPIR eh, bude vytvárať výbor, ktorý preskúma znečistenie, ktoré bolo skonštatované alebo zistenie na základe záverov tohto vedeckého výboru, takže aj jednotlivé kroky zo strany tak regionu ako je orgánov, už boli vykonané. Je to uzatvorené, bol dodržený princíp subsidiarity, takisto rešpektované normy zo strany miestnych orgánov. Komisia by mohla eventuálne uh, sa zasiahnuť, pokiaľ by tu bolo prišlo k porušeniu európskeho aky. A, takže v prípade tejto skladky toto funguje a projekt je ukončený. Ďakujem. I propose that we do exactly the same with this one. Navrhujem, aby sme tak tým, takým istým spôsobom postupovali aj v tomto prípade. Teraz prejdeme k ďalšej petícii 573. Konstantínos. Pán Predo, nech sa páči. Predtým, než k tomu prejdeme, tak sa vyjadrite. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ja by som chcel len toľko, eh, že ja som si pripravil môj spis a chcel som vás požiadať, aby ste uzavreli túto petíciu z roku 2008, pretože to trvá už 10 rokov a tá druhá je z roku 2013, to už trvá 5 rokov. Už diskutujeme o petíciách, ktoré boli predložené e, napríklad ešte predtým, ako som ja bol zvolený. Ja som zvolený bol v roku 2009, ak som to dobre pochopil. A na základe informácií, ktoré nám komisia zaslala, hovorí sa, že všetko je v norme a na základe toho, čo som sa chcela za EPP tu vyjadriť, je moje rozhodnutie, aby sme uzatvorili túto e, petíciu. Avšak predtým som nemal tieto argumenty k dispozícii, aby sme pokračovali v tejto petícii. Myslím, že musíme takisto troška dodržiavať určité pravidlá, ako by som povedala, trošku taký rozumný postoj e, zaujať, pretože ak máme problém vôbec ukončiť e, petíciu, petíciu 10 rokov, potom tak potom ako inštitúcia nejak dobre nefungujeme. A ja e, vidím, že sú tu predkladatelia petície v, v, v v roku 2008 to bol Janis Papadopoulos a potom Jean Papadopoulos. To je veľmi príjemné a som rád, že som sa s ním mohol stretnúť. Ale koľko e, času nám to bude ešte trvať, aby sme to vôbec e, vyriešili medzi tým, ako Jonis Papadopoulos a Jean Papadopoulos bude na dôchodku, aby sme mu konečne uh, dali uh, reakciu alebo odpoveď, pretože 10 rokov po, tak to už úprimne znamená, že máme nejaký problém. A nevidím dôvod na to, aby sme pokračovali v tomto komisia hovorí, že je to v poriadku, potom tam máme niekoho, kto napíše, že nie, nie, nie, je to v poriadku, komisia opätovne bude preskúmavať túto záležitosť, potom povie, že nie a bude teda tá hra pokračovať. Takže ja si myslím, že to je otázka trošku takej dôstojnosti tejto inštitúcie. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem pekne, pán Preda, hovorí pani Wikström. Pani Maria. S Chcete sa vyjadriť? A ήθελα na πω στο φίλο μου τον No, ja by som chcel povedať môjmu priateľovi, pánovi Predovi, pretože počas diskusie tu nebol, že tie reakcie, tie odpovede, ktoré boli predložené zo strany gréckej vlády ako aj regionálnych úradov, neboli presvedčivé. Celú diskusiu sme mali k tomuto bodu. A okrem toho ten problém tu stále je, pretrváva. Pretože všetko začalo zle. Vykročili sme zlou ľavou nohou. A na základe tých štúdiov, ktoré sme teraz pred chvíľočkou študovali, a, a naozaj sa domnievame, že je potrebné, aby tieto petície ostali otvorené nie kvôli tomu, aby sme pokračovali ďalej v návštevách pána Papadopulusa tu u nás aby tá petícia zostala otvorená, ale problém je v tom, že obyvateľstvo sa nadalej stiažuje. Takže ja si myslím, že keby ste boli v ich koži, tak takisto by ste uh, asi zvážili, či je potrebné vyvinúť ešte úsilie alebo niekým nebudeme mať dispozícii reakciu zo strany ministerstva, ktoré vôbec ani neprišlo na miesto preskúmať túto záležitosť. a ich reakcia bola úplne minimálna. Nemáme k dispozícii ani zástupcov regionov, s ktorými sme mohli o tom prediskutovať. A, a, a bolo nám povedané, že pokiaľ bude teda reakcia alebo odpoveď ministerstva alebo teda greckej vlády, tak bude to uzavreté, ale ten problém tu stále pretrváva, tak si musíme e, sa rozhodnúť, či sa venovať. Vyzerá, že ten problém stále nie je vyriešený a myslím, že súhlasíte so mnou, že by to tak malo byť. Ďakujem. Ak nedôverujeme komisii, tak máme veľký problém s komisií. Na čo vlastne voláme Komisia, aby prišla? Ak nedôverujeme našim kolegom z komisie, tak ako máme pracovať? Budeme pokračovať takto ďalej a bude sa to preťahovať. Budem pokračovať v grečtine, pretože sú tu ľudia v Grécku, ktorí to pozerajú. Nech sa páči. Ste hviezda v Grécku. Ja nie som hviezda. Katarchas, prepi na ξέρετε ότι Počúvajte ma, najprv je potrebné, aby ste vedeli, že my sme diskutovali o veľmi dôležitej otázke, ktorá sa týka takisto Rumunska. A boli sme veľmi opatrní, e, k, e, pokiaľ ide o problém handicapovaných ľudí a ich e, prístupu k vlakovej doprave. A preto si myslím, že by sme mali vypočuť si aj iné obyvateľstvo. Neviem, hovorím o tom, že neveríme komisii, ale myslíme si, že komisia neurobila alebo nevykonala ona sama túto kontrolu. V podstate len e, sa uspokojila s listom gréckej vlády. A to, čo povedala grécka vláda, nie je presvedčivé. Bolo tu častokrát e, tu prichádzalo k takým e, prípadom, ktoré boli ešte závažnejšie. Takže ak so mnou súhlasíte, myslím si, že by sme nemali vôbec uzavrieť túto petíciu, pretože ak bude potrebné ju raz uzavrieť, tak ju uzavrieme. Petičník sa chcel vyjadriť k tomuto, aby sme sa k tomu vyjadrili, tak ja som to už chcela uzavrieť, aby sme jednoducho zaslali listy and colleagues seemed to be very, very much at ease with that until Mr. Preda sort of rocked the boat. A pán Preda to teda spomenul, ale treba povedať, že ešte stále to nie je doriešené a vidím, že tu máme kolegov, ktorí ma veľmi dobre podporujú, čo znamená, že ešte pani Sakorafa, nevidela som vás, vy ste sa chceli vyjadriť, ale už pravdepodobne k ďalšiemu bodu, či? Nie, nie, nie, ja som sa chcela vyjadriť k tomuto bodu, iba som vám chcela vysvetliť, že prečo vlastne sme tu. Občania dôverujú nám, že my prídeme sa stiažovať na ich problémy, veď vlastne ide o ich zdravie, nejde tu o to. Εδώ και να τους ακούσουμε και αν χρειαστεί να κάτσουμε και 10 και 20 χρόνια με την ίδια αναφορά. Τι να κάνουμε τώρα αν δεν έχουν λυθεί τα προβλήματα. Και aj musíme μήνια 20-30 ρόκο o jednej petícii, tak čo máme urobiť, keď nič nevyriešilo. Ďakujem pekne. Myslím, že by to malo zostať otvorené, pokým nebudeme mať údaje, ktoré vlastne nás presvedčia ľudí, ktorí tu takisto hlasujú. Možno pán Preda, na budúce sa budete môcť ešte vyjadriť? Peter, nech sa páči. Ja, možno na záver, by som naformoval kompromis. Možno má kolega Prede pravdu, mali by sme sa sústrediť na riešenie petícií. Ak sú tu otvorené otázky, tak ich treba riešiť a potom sa dajú petície uzatvoriť. Sa sa pán Marias povedal, že na tie informácie ešte čakáme, že tie informácie, ktoré máme, tým nedôverujeme, takisto aj pani predsednička má. Preto apelujeme na komisiu, ako to mám povedať. Prosím vás pekne, uistite sa, že vlastne informácie sú lepšie, aby jednoducho sme sa zbavili tej nedôvery, ktorá tu je. Pán Preda má pravdu, jednoducho treba to niekedy už ukončiť, ale zdá sa, že tu je problém s dôverou. Takže Áno, Kristian, aj ty máš pravdu, aj pán Marias má pravdu a pani predsednička naformulovala dobrý kompromis. Takže jednoducho verme aspoň predsedničke. Ďakujem pekne, chcem do toho vniesť trochu poriadku, do tohoto zasadnutia. Chcela by som, aby sme pokračovali a aby sme teda išli k petícii 573 ohľadne chýbách a opomenutiach pri posudzovaní vplyvov na životné prostredie v prípade projektu výstavby skládky odpadov v Mavrovo, Vuano, Gramatikov a porušenie ústupských predpisov v oblasti ochrany životného prostredia a takisto petícia 0078, ktorú predkladá Maurus Voris z šaty o výstavbe skládky odpadu v oblasti východnej Atiky. Takže teraz by som rada dala slovo e, petičníkom, pánovi Papadilinosovi a ešte aj ďalšiemu. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja som vám odovzdal priam diplomovú prácu, ktorá mala skoro 30 strán a myslím si, eh, že chápete, že nemôžem za 5 minút to eh, zrezumovať. Tu neviem teda, čo konkrétne odo mňa čakáte. I máme tu 5 otázok, na ktoré potrebujeme odpovede. Prvá otázka eh, bola veľmi zvláštna pozmeňujúci návrh, No pýtam sa, umožnil aby sme boli spokojní. Troška by som sa chcel vrátiť do uh, histórie. V roku 2003 uh, e, e, bola zrealizovaná dopadová štúdia vplyvu na životné prostredie bez toho, že by tu bola v Grecku transponované environmentálne právo EÚ. V roku 2003 táto štúdia cituje, že sa opierame o technológie z roku 1994. V roku 2009 tento projekt, teda jeho realizácia bola spustená na základe tej štúdie z roku 2003. V roku 2009 a v roku 2013 bolo potrebné pozmeniť veci na základe Eh, environmentálneho práva EÚ. Toto pozmenenie nebolo však zrealizované a teraz nám hovorí, že, ja, že je to na základe toho, že legislatíva sa nezmenila. Možno, že by ste lepšie eh, na tom ako ja, aby ste mi povedali, že či medzi rokom 2003 a 2009 eh, prišlo k novým legislatívnym aktom prijatým v oblasti životného prostredia a jeho ochrany, obzvlášť počas týchto desiatich rokov. Myslím, že sme zažili veľký pokrok technológií, ktoré by mohli zhodnotiť dopad na životné prostredie. V roku 2015 tento projekt viac menej bol ukončený. Štúdia ktorá by mala región pozmeniť, bola zrealizovaná v roku 2015. O čo vlastne ide, keď hovoríme o tomto pozmenení? Uh, viac to nemení nič pretože sú tu cesty, ktoré idú ku skladkám, ktoré boli troška také rozšírené. Ďalej, pokiaľ ide o čistiacu o čističku organických látok. Tam to bolo trošku zlepšené. Čiže tá práca, ktorá bola vykonaná v roku 2003, čiže štúdia, ktorá bola zrealizovaná v roku 2003 na základe technológií z roku 1994, a teraz máme rok 2018 a my eh, sa uspokojíme s údajmi, ktoré pochádzajú z roku 1994, čiže v podstate E, tu máme až taký 25-ročný skos. Je tu smernica o EPPC a táto smernica e, vôbec nebola zohľadnená. Druhá otázka, na ktorú sme nedostali odpoveď, a ktorá je tiež veľmi zásadná. Či projekt bol zrealizovaný na e, nejakom potuku alebo na nejakej vodnej ploche, alebo nie, nie. Odpoveď nám hovorí, že v tomto regióne nie je žiaden potok. A teda, keď sa vyjadrujeme k obsahu alebo k forme, keď sa opierame o toto rozhodnutie. E, vy ste spomenuli vo vašich e, záveroch, na ktoré sa teraz odvolávam, kde ste citovali, že je potrebné mať inšpektúra e, v oblasti životného prostredia zo strany ministerstva, ktorý by nezávislým spôsobom zhodnotil túto situáciu. Inak povedané, že oddelenie Ministerstva pre životné prostredie gréckej vlády by malo reagovať nezávislým spôsobom. Teda vy ste to očakávali. Vrátim sa k tomu. Áno, pretože nakoniec tu bolo e, definitívne rozhodnutie alebo definitívny e, záver, kde sa hovorilo, že naozaj je tu potok a dokonca sa e, obratilo na prokuratúru a, dokonca <laughs> bolo prijaté rozhodnutie v tejto veci. Pani predsednička, vy ste dostali list z strany e, jednej inšpektorky pre životné prostredie, ktorá obvinuje e, z nátlaku zo strany politických činiteľov, ktorí vykonávali na nej pokiaľ ide o legislatívu pre vodné plochy a potoky, aby sa pripravila na o, konanie pred štátnou radou. Takže ja by som vám pripomenul, že som vám odovzdal stanovisko, ktoré sa týka rozhodnutia prijatého štátnou radou, stanovisko ktoré vychádza zo samotnej štátnej rady, kde sa hovorí, že rozhodnutie štátnej rady sa netýka obsahu, ale len postupu. Čiže skládka je naozaj veľmi nebezpečná podľa nášho názoru, ale je tiež užitočná. Aspoň by sme to povedali. Je to skládka, ktorá bola eh, vytvorená preto, aby odľahčila skládke fily v tej dobe. Je tu 6000 tón odpadov, ktoré každý deň sú navezené. A eh, skladka de Dramatico, ako hovorí samotný región vo svojej správe, by mala dokonca zvládnuť až 60 tisíc tón. Hovorí sa o odľahčení, ale v podstate ide len o 10 dní, 10 dní na väzenia odpadu. Všetko ostatné, celý zvyšok roku, odpady idú kde? Idú na skládku fily. Tak e, tým, takýmto spôsobom ju odľahčili. A ešte posledná informácia. Váš výbor žiada aby sme predložili finančné aspekty. Jedna tóna odpadu na fíli stojí 6000 eur. Predsednička, ja som vám predsednička hovorí, vy ste dostali len 5 minút a už hovoríte 8 minút. Dobre, už budem končiť. 35 eur stojí tona vo fili, zatiaľ čo gramatiko tento náklad je 400 eur tona. Toto je tá skutočnosť. Ďakujem. Mr. Gíkas? Pán Gíkas? Chcete k tomu niečo povedať? Nemusíte opakovať to, čo si povedal váš kolega. 5 minút, prosím. Mám PowerPointovú prezentáciu. Chcel by som to povedať po grécky. Ďakujem. ľudia sledujú, že čo sa deje tu v tomto výbore, pretože opäť tu hovoríme o tejto situácii v gramatiku, kde vlastne už máme aj súd Európskeho úradu, kde sa povedalo, že to je nelegálne. Kohezný fond zastavil financie, pretože to je projekt, ktorý vlastne ide proti zákonom. Olaf to preskúmáva, takže podstate vy ako výbor by ste mali apelovať na OLAF a kohezný fond, aby nám povedali presne, že čo sa deje v týchto prípadoch, prípadoch gramatiku. Pred pár mesiacmi sme tu mali štúdiu z Inštitútu geologických štúdií. že tá situácia sa rieši ale takisto treba povedať, že tu boli viaceré oblasti, vlastne to uvidíte aj vo videu, ktoré sa potom podvysiela, že sú tu určité problémy a nedostatky. A čo sa teda vlastne deje, to vidíte aj na obrazovkách. Vidíte, tu, sú tu otázky udržateľnosti. Nepotrebujem teraz už viac z vášho času, ale výskumy, ktoré robí pani Achina Senaseno, tá nám postala nejaké informácie ohľadne ochrany životného prostredia v tejto oblasti. Mám tu listy, tie dám k dispozícii vášmu sekretariátu a máme tu dokumenty, ktoré vlastne prichádzajú od jednotlivých úradov a poukazujú na tú situáciu tu priamo v teréne. A je tu veľké pokritectvo, myslím, že strany regiónu Atiky, ohľadne toho, ako tento projekt vlastne funguje, pretože gramatiku, skladka v gramatiku, už sa nerobia nové štúdie a nečakali ani na rozhodnutie výboru z petičného výboru. Zároveň v tom istom čase a napriek vyjadreniam, ktoré vlastne máme z regióna, vlastne odpadové hospodárstvo tu nebolo robené tak, ako malo byť, kde by došlo k recyklácii, kompostovaniu a tak ďalej a tak ďalej, tak aby to bolo na prospech občanov a aby to bolo v súlade s európskou legislatívou. Tri minúty som iba hovoril a už sa blížim záveru. Podľa Eurostatu krajina, ktorej HDP je pod priemerom v európskych, v európskych pomeroch. Recyklácia, čo to znamená pre našu krajinu, že naši občania kvôli zlému manažmentu vlastne prichádzajú o milióny každý rok v porovnaní s podobnými krajinami v Európskej únii. Takže sú tu opatrenia, ktoré boli urobené proti mojej krajine, niektoré z nich sú veľmi prísne a niektorí majú pocit, že to hatí náš rozvoj, ale myslím si, že je najvyšší čas, aby sme prijali rozhodnutie, ktoré by bolo v prospech hospodárstva a nášho rozvoja takisto. A takisto je tu súdok, ktorý hovorí presne o tomto. Je jasné, že vlastne v podstate dochádza tu k plýtvaniu európskych peňazí, a my musíme urobiť kroky na to, aby sme apelovali na recykláciu a podporovali občas, občanov Európskej únie. Toto bola prezentácia pani predsednička a chcem povedať iba toľko, že vidíte vlastne obrázky, keď prší, ako to vyzerá. Vždy, keď prší, tak máme takúto realitu predchádzajúcom roku, roku 2015. Vidíte, ako to postupovalo. Toto sú mapy z regiónu Atiky a vidíte vlastne to znečistenie. Takže je to úplne jasné a zrejme. Takže v podstate musíme brať do úvahy aj študentov, pretože oni takisto išli na ulice. Išli do ulic, pretože jednoducho ľudia začali už reagovať. Populácia začala reagovať. Čo musíme pochopiť je, že nie vždy máme odpad v týchto čiernych vreciach, máme aj recyklovacie nádoby. Boli tu škandály, ktoré s tým súviseli, takže Teraz sa obrátim na predstaviteľa komisie. My sme sa spýtali pána primátora z Maratonu, ktorý príde najprv komisia a potom región a potom takisto aj e, primátor maratónu. Takže komisia, nech sa páči. pohľadu Európskej komisie, pokiaľ ide o environmentálnu politiku, ten projekt na vybudovanie skládky s menom gramatikou, ten projekt vlastne tu máme z kohezných fondov roku 2006 a my sme zaslali list k e, greckým úradom, to bolo 24. januára roku 2015 a podstate tam sa vtedy hovorilo o tom 100% financovaní z kohezného fondu a z týchto dôvodov finančných to boli určité komplikácie a v liste z marca 2015 grecké úrady neakceptovali návrh, ktorý urobila komisia. Bola tu výmena listov a teda korešpondencia. Grecké úrady informovali o pokroku tohto projektu na základe tých financií, takže toto vlastne nie je ešte završené a musíme zaslať ďalší list v najbližších, najbližších dňoch greckým úradom, aby sme mohli požiadať o otázku, aby sme sa mohli spýtať tú otázku ohľadne toho 100% financovania. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. A teraz by som prizvala pána Papa Chryso Papa verie sa, nech sa páči. To je predstaviteľ regiónu Atiky. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Ja nemám problém, ak vystúpi pán primátor, ak chce hovoriť ako prvý, pretože je lepšie zosumarizovať a reagovať na všetky otázky. Ak si myslíte, že by to bolo lepšie, my nemáme problém. Áno, v poriadku, tak skutočne sa teším, že pán primátor, pán Psik, Psinakis sa vyjadri. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, veľmi pekne, pani predsednička, členovia petičného <laughs> výboru, členovia Európskeho parlamentu a predstaviteľa Európskej komisie. Mm, ospravedlňujem sa, mám problém s očami, preto musím mať čierne okuliare. Skutočne som dojatý, že ste sa vyjadrili, pani predsednička, v takej dobrej grečtine. Ja som tu dnes preto, že skutočne sme na najvyššej úrovni, kam sa môžeme dostať s našimi problémami.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 Maratón je jedna z najväčších municipalít e, v regióne Atiky. Atika máme kilometre pobrežia, máme takisto e, najväčšie, najväčšie e, pláže, teda v celom regióne. Máme takisto aj klasický maratón, čo je vlastne vrcholom zo všetkých maratónov. V každom prípade máme strategickú pozíciu, Nachádzame sa vo východnej Atike, 12 až 15 minút od Aten, od atenského letiska a sú tam takisto aj prístavy pre všetky ostrovy. Takže takýmto spôsobom sa šíri aj tá naša kultúra a dedičstvo. A treba povedať, že Maratonas vlastne zaznamená explóziu toxickej bomby, ktorá nás zasa zasunie do minulosti a skutočne ak to vybuchne, tak to neznečistí iba náš región, ale celý ten celé to pobrežie a regióny okolo nás. Ja som priniesol veľa nových informácií, ktoré sme nazbierali s mojimi asistentami a grécké úrady boli informované o týchto nových údajoch. Vlastne e, je to v rozpore s tým, čo máte. Vy možno veľa informácií nemáte. Máme nové informácie, Mm, o otázkach, ktoré možno poznáte vy lepšie ako my, pretože ste to už preskúmali. A pokiaľ ide o klimatické zmeny, samozrejme, Grécko bolo postihnuté, mali sme veľké záplavy takisto a mali sme veľké znečistenie, ktoré bude. A predstavte si, ako to dopadne, keď sa zaplaví tá skládka. Και δεν ακολουθεί tým ευρωπαϊκή νομοθεσία που εσείς ευτυχώς έχετε θεσπίσει στην Ευρώπη. Αποδεικνύουμε την πληγή που θα δημιουργηθεί Chvala Pánu Bohu, ešte máme vás. A vidíme, že tá farmárska polnospodárska oblasť bude takisto postihnutá. Je tam veľa polnospodárskeho priemyslu, vlastne celú Atiku a Atény sa vlastne z týchto výrobkov e, živia, takže predstavte si len tú katastrofu, čo by sa stalo. Takže čo sme my urobili? My sme urobili projekty odpadového hospodárstva v Maratone, ktoré sú v plnej miere zo súla, v súlade s predpisy. Myslím, že ste to dostali, pani predsednička, takže absolútne to splňa európsku environmentálnu legislatívu. My sme veľmi dobre oboznámení s tými problémami vo Filiz. Je veľká škoda, že, alebo problém, že sa to deje. Vieme aj o toxicite, vieme aj o e, všetkých tých problémoch, vieme teda poznáme túto problematiku a nemôžeme jednoducho odhadzovať odpad našim susedom do dvora, takže náš plán, náš akčný plán berie do úvahy toto všetko a je v súlade s európskou legislatívou a je to v podstate aj relatívne lacné riešenie. Μας κοστίζει 8 εκατομμύρια euro. και όχι exida. που είναι το κόστος ενός τμήματος του σχεδίου της περιφέρειας. Να μην συζητήσουμε για τα... Takže stačí sa pozrieť na tie celkové sumy, ktoré sú spojené s riešením týchto projektov a netreba už spomínať, čo to stálo. A to všetko iba na to, aby sme tzv. pomohli 10 dní ročne tejto skládke. Takže v podstate západná Atika bola otrávená, sú tu všetky tieto problémy, vieme, že deti majú rakovinu a teraz budeme niekomu pomáhať na 10 dní. Veď to nie je riešenie, že všetko znečistíme iba kvôli desiatim dňom. Preto by som vás chcel sa spýtať v mene svojom aj v mene občanov, nielen pokiaľ ide občanov maratónu, ale aj pokiaľ ide o celý región. Dajte nám prosím vás možnosť žiť v tomto raji, ktorý viacerí z vás už navštívili. Apelujem na vás, aby ste prišli do maratónu, navštívte nás, a keď sa to znečistí, tak už nebudete môcť prísť. Nebudete môcť plávať v čistom mori, nebudete si môcť zabehnúť klasický maratón alebo navštíviť naše monumenty. Takže ja vás žiadam, prosím vás, urobte všetko preto, aby legislatíva skutočne sa plnila, pretože európska legislatíva je tu na to, aby chránila životné prostredie našich občanov. Keď sa to udeje, ak áno, ak budú všetci držať, dodržiavať pravidlá, ktoré sú v Európe ustanovené, tak všetci budeme vedieť, že to je v poriadku, tak sa ten projekt vlastne zastaví a nikdy sa neudie. Takže apelujem na vás, aby ste nám pomohli, pomôžte východnej Atike a celému regiónu a to sa môže diať iba vtedy, ak sa budú plniť pravidlá. A na záver by som už povedal iba toľko, že e, bitka v maratóne bola pred Kristom, 490 rokov pred Kristom a Gréci bránili invázii Peržanov do Európy a, ho, a vlastne zachránili európsku civilizáciu, pretože ak by to neboli urobili, tak by sme tu mali úplne inú situáciu v súčasnosti. Takže pozrite sa na to, ako chceme zachrániť maratón pred toto hroznou, pred týmto projektom. Ja som trochu už starý, ale nemôžem bojovať. Jedinú zbraň, ktorú mám, ste vy na tejto najvyššej úrovni a vy musíte do, uvaliť pravidlá, ktoré potom sa musia implementovať a ak sa budú implementovať, tak ten projekt sa zastaví. A teraz pani Sakora. region Atiky, pán Papa Chryso Veris. Pani predsednička, vážení poslanci, dovolte mi venovať sa niekoľkým bodom, ktoré tu boli spomenuté. Aby ste lepšie pochopili, o čom hovoríme a aby ste si uvedomili skutočné rozmery tejto e, veci. My sme e, sem prišli mm, radšej prišli, než vám napísali, keď sme poskytli veľa údajov mm, orgány Vatika zmenili e, politiku nakladania s odpadom. Tešíme e, sa e, na ostatnú štúdiu, pretože sme postupovali podľa e, poslednej štúdie komisie. Máme nový plán zaobchádzania s odpadom, ktorý vychádza z základných princípov, ktoré máme v smernici o odpade 2018. A ide tu aj o aspekty obehovej e, e, ekonomiky. Δήμο της Αττικής. Σε αυτό δεν προβλέπεται πλέον η... Neplánujeme Ehm, ďalšie ehm, skladky odpadov v eh, regióne Atiky. Ehm, už eh, vlastne nie no, máme v pláne tak ako v minulosti, že všetky odpady by mali byť skladkované. Máme aj iné postupy eh, stopy na kladania sa odpadom a budú to tri rôzne zariadenia v regióne Atiky, dve v Fili a tiež Gramatiku. Nový regionálny plán predpokladá, že budeme mať nové zariadenie na spracovanie odpadu, ktoré eh, bude mať kapacitu eh, malej skládky odpadu a spracovávať bude 60 tisíc tón odpadu eh, ročne. Takže toto je nové. A v minulé plány, keď mm, sme mali 34 mm, odpadu z Atiky, politiky regiónu eh, z spracované. Chceme teraz eh, sa odputať od toho a mať eh, ferové prerozdelenie odpadu. V gramatiku eh, bude spracovávaný, budú spracované 3 odpadu z tohto regiónu a tento, toto zariadenie bude veľmi moderné a bude slúžiť na lokálne nakladanie z odpadu odpadom. To je ten náš prísľub, ktorý sme dali pred eh, tromi eh, rokmi. Sme tento prístup eh, dali pokiaľ ide o skládku odpadu, gramatiku. Povedali sme si, že nebudeme mať žiadnu skládku v gramatiku a že už tam nebudú vôbec žiadne e, sáčky s odpadom hádzané hm. aj odborníci a vedci e, potvrdili, e, že tam existovalo riziko pre spodné vody a región tyky sa zaviazal, že sa zameria na nové technológie, e, ktoré budú priaznivé k životnému prostrediu. Takže tento prísľub sme poskytli a, chceli sme mať aj vedecký dôkaz o tom, že chránime náš región a teda aj našich občanov a preto sme oslovili eh, vedecko-výskumnú inštitúciu, aby ako autonómny orgán vypracovala posudok. To znamená, že dosahujeme eh, a mm, splňame usmernenia PPC tie problémy, ktoré boli zaznamenané e, počas posúdenia sa e, riešia a netýkajú sa e, fungovania projektu samotného. Pani predsednička v 2015 tam bola pozvánka ohľadne riešenia environmentálnych eh, záležitostí a pred niekoľkými mesiacmi eh, ministerstvo prijalo jasné rozhodnutie v tejto veci. A teraz eh, začal sa proces konzultácií a my musíme zohľadniť výsledky je jasné a je aj vedecky e, doložené, že tento projekt nie je ohrozením verejného zdravia a životného prostredia bolo to e, našimi orgánmi potvrdené, že nedochádza k žiadnemu porušeniu európskej legislatívy v oblasti životného prostredia. Teraz tento projekt, ktorý prebieha, realizuje sa v gramatiku. Mm, tam naozaj sa e, splňajú všetky environmentálne požiadavky. Informovali sme váš výbor o dotazníku, ktorý bol vypracovaný a tiež bol zaslané vysvetľujúce vyhlásenie a tiež sa zameriava na to, aké ďalšie kroky e, majú byť urobené v rámci tohto projektu. gramatiku e, bude e, doplnené zariadeniami, ktoré e, budú nakladať s odpadom tak, aby sme mali integrovaný management odpadu odpadu. E, ľudia, ktorí boli e, skeptické, neverili e, s ľubom orgánov, pretože takto boli zvyknutí z minulosti, tak tých teraz presvedčíme o opäť opaku. Preto je tu aj e, pán e, starosta a tieto lokálne orgány e, preberajú zodpovednosť za nakladanie z odpadov v našej krajine. Takže my budeme pokračovať takto ďalej nadišiel čas pre komunu v maratóne, aby popohnala tento plán dopredu a je tu aj ako teda povedal aj pán e, primátor júna 2015, kedy bol vypracovaný lokálny plán nakladania z odpadu v Atiky, sme videli, že možno na niečo sa e, zabudlo. V 2015 e, komuna Maratón zasielala 22 tisíc tón do eh, skládky odpadu v eh, Fili eh, za rok. Nemáme tam, teda nebolo tam to zariadenie. Áno, áno, už, už končím len Chcem povedať, že taký istý objem odpadu putoval do Fili v 2017, koľko Koľko ho bolo? Mm, viete e, to povedať? Čo sa e, e, deje? Čo, čo urobíte s vašim odpadom? Ten program sa ukončil. Boli zaslané údaje a poviem už len toľko, že riešenie vafily nie je riešením pre každého. Ekonomicky nie. A my musíme pokračovať v ďalšom progrese v tejto veci a ďalšie informácie, ak by ste požadovali, vám radi zašleme. Pán Sako, Rafa, ďakujem pekne. Pani Sako, Rafa. Ďakujem. Bola som e, kľudná doteraz, ale teraz, keď som si e, to všetko vypočula, sa chcem opýtať zástupcov regiónov. E, išli by ste a žili by ste tam vedľa skladky vo Fili? Myslím si, že nemôžete hovoriť tak, ako ste hovorili a, a, a viem si veľmi dobre predstaviť, že starosta Baratónu by nikdy neakceptoval takúto uh, takúto vec. To by bolo naozaj zločin. Ja by som naozaj sa vyjadrila ešte pár slovami k tomu, že sa nachádzame v skutočnom živote. Vôbec to nie je absurdné divadlo, pretože uh, tu máme veľmi dôležité finančné toky práve za týmito skládkami. Čo robí komisia? A robí to, čo má robiť? Zasiela ľudí na miesto, aby overili, čo sa deje, zistia, že tam nie je všetko v poriadku, e, vypracujú odporúčania, ktoré sú zaslané príslušným orgánom, ktoré sú kompetentné v tejto veci. A čo sa potom deje? Čo urobia tieto úrady? Nedodržiavanie pravidiel v oblasti životného prostredia je alarmujúce. A takisto toto nedodržiavanie je ošetrené práve e, normami v oblasti životného prostredia. Je to naozaj hamba, ale to najhoršie spočíva v tom, že ešte spochybňujete to, čo zažívajú ľudia, ktorí žijú na mieste už toľké roky. Vy spochybňujete vôbec existenciu eh, toho, eh, čo sa tam deje, že je to vypušťané do eh, vodných tokov, zatiaľ čo miestni obyvateľia veľmi dobre vedia, o čo ide. A a štátna rada čo? No venovala sa nie obsahu, ale len postupu. Fili je skládka, ktorá funguje už viac ako 30 rokov. Vy si vôbec neviete predstaviť, čo to predstavuje. Zastupcovia regionov žili tam blízko. Sú štúdie, ktoré eh, vám môžem odovzdať. Miestna rada eh, dala vypracovať štúdie na to, aby eh, sa zistilo, aké sú druhy odpadových látok v vo Fíli. Táto štúdia sa nikde nedostala. Sú to občania, ktorí ju zafinancovali. Viem si predstaviť, že vy by ste vedeli, čo v tejto štúdie je. To je naozaj e, znôžka e, ťažkých kovov, e, radioaktívnych toxických látok, tória, radonu, a rádiu, rádia a tak ďalej. Čo už e, si len viete predstaviť v regióne, kde bývajú ľudia toto, o tejto štúdie sa nikde nehovorí, pretože za 40 eur, e, ktoré stojí spracovanie tony odpadu, 50 týchto e, peňazí ide naspäť do vrecka miestnych orgánov. Grécky štát sa zavezuje, že už nebude spracovávať e, odpady, ktoré nie sú triedené. A pritom sú tu jasné čísla, ktoré hovoria samé za seba, e, keď sa pozriete na to, aké nízke percento financovania e, z európskych dotácií e, idú práve na zlepšenie riadenia odpadov, spravovanie odpadov. Myslím si, a hovorím vám, že tá situácia je naozaj dramatická e, vo Fili a chcem vás e, požiadať, e, máte k dispozícii tú štúdiu, ktorú dalo vypracovať miestne obyvateľstvo. Je potrebné sa na to pozrieť, je potrebné, aby sme my všetci urobili všetko preto, aby sme dokázali, že nenecháme občanov na pospas, ktorí sa na nás obrátili. A nakoniec, pani predsednička, len pred dvoma mesiacmi primorský región, kde prichádzajú práve tieto odpady, bol zaradený do Natúry 2000, takže ja by som takisto chcela vedieť, či dopadová štúdia e, v oblasti životného prostredia dodržiava európske normy a chcem zopakovať ešte raz tento projekt e, je ukončený a my musíme veľmi energicky konať a veľmi rýchlo, veľmi jasne, ak chceme niečo získať, získať nejaký výsledok. So we'll, we'll continue with colleagues and Budeme pokračovať kolegami. Pán Marias, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, budem hovoriť len o tejto petícii, pretože petícia, ktorá sa týka Fíly, o tej budeme hovoriť neskôr, aspoň teda predpokladám. Áno, bolo tu, bola tu veľká mobilizácia zo strany obyvateľstva obyvateľstvo zareagovalo na to, čo sa deje v tomto regióne, čo pokiaľ ide o znečistenie životného prostredia, znečistenie ovzdušia. Veľké demonstrácie, veľké protesty sa konali. Veľa ľudí, ktorí žijú v tomto okolí, sa na mňa obratili. Ja som sa stretol so starostom, ktorý v januári požiadal o to, aby sme mohli pokročiť vpred, pokiaľ ide o diskusiu o tejto petícii, pretože ak budeme postupovať bežným postupom, tak budeme potrebné čakať ešte veľmi dlho. A práve z tohto dôvodov som predložil tento návrh koordinátorom, aby sme dnes preskúmali túto petíciu a chcem im poďakovať za to, že akceptovali tento návrh ktorý som im predložil, pretože ako ste už videli na tom videu, na tých filmoch, že naozaj tá katastrofa je obrovská. A chcem priťahnuť vašu pozornosť tiež k tomu, že toto sú scény, ktoré už od roku 2007 sú tu prítomné. To sa nestalo teraz. Toto je súčasť každodenného života. Takže je veľmi dôležité, aby sme o tom hovorili práve dnes a rýchlo, aby sme konali. Potom aj zástupca regiónu sa nechal počuť, že e, tu budú v budúcnosti environmentálne problémy a v tom uvidíme, čo sa bude e, diať. To však nie je vôbec isté, koľko nákladov to bude koľko to bude stáť. Toto nie je len otázka európskej legislatívy, pretože legislatíva má tú hodnotu v tom, že ochraňuje životné prostredie, ako i zdravie našich spoluobčanov. Nejde len o dodržiavanie legislatívy ako takej, ale výzva spočíva v tom, že treba sa venovať tak zdraviu, ako aj životnému prostrediu. V chvíli máte častý výskyt rakoviny. Ľudia už nemôžu ďalej tu žiť. A preto aj v tej nasledujúcej petícii budete vidieť, že to nie je vôbec jednoduché. Videli ste Eh, predstavte si na tých videách, že by ste žili niekde eh, pri takýchto potokoch znečistených. Nedávno prišlo k umrťu ďalších 20 ľudí. Ide znova o ten istý región. A budeme mať ten istý problém v regióne Gramatiko. Aký je teda cieľ, ktorý by sme chceli dosiahnuť, pokiaľ ide o projekt Gramatíko? Išlo o to, aby sa 10 dní z roku uľahčilo skládke vo chvíli, však to je skoro nič. Namiesto toho eh, obec tam má eh, plán spravovania alebo riadenia odpadu, ktorý je oveľa ekonomickejší eh, a to, že kohezný fond zastavil svoje financovanie a žiada o preplatenie týchto nákladov, bolo... Čo z toho vyplýva? No, išlo o, o, o závažné porušenie finančných tokov, ale zároveň aj o dopad na životné prostredie, keďže ide o maratón. Možno, že aj kolegovia to ešte nevedia. Ide tu o ten istý maratón, ktorý pochádza ešte z čias staroveku, ktorý zažil iné pohnuté udalosti, ktorý ju všetci na celom svete, pretože poznáte ten maratónsky beh. Je to región, ktorý je veľmi dôležitý pre Grécko, ktorý je dôležitý práve kvôli svojej turistickej uh, aktivite kvôli cestovnému ruchu. A preto chcem navrhnúť, aby sme túto petíciu nechali otvorenú, po prvé. A po druhé, aby sme napísali na región Atika a na príslušné ministerstva s tým, že budeme žiadať, že tieto skladky by nemali byť uh, ponechané len tak. Ja žiadam o to, aby sme rozhodne konali, ak budeme žiadať toto konkrétne, pretože ak zostaneme len pri takých všeobecných prehláseniach, tak žiaden efekt nedocielime. Treba napísať na región, treba napísať na ministerstva a žiadať tú istú vec ako v prípade Talianska, aby okamžite skladky zastavili svoju činnosť aby sa okamžite zastavil tento projekt a aby sme e, sa obrátili na komisiu, aby kontrolovala všetky tieto nevyriešené otázky. Kolegovia, už naozaj meškáme, takže poprosím, aby ste boli čo najstručnejší, pretože tu máme ešte dvoch predkladateľov petícií, ktorí čakajú a po 18.30 nebudeme mať dispozícii tlmočenia. Pani Kuneva, nech sa páči. Ναι, και εγώ προτείνω να μην είναι αναφορά ανοιχτή. Να... Ja by som bola za to, aby táto petícia zostala otvorená. Musíme vyzvať e, ministerstvo v e, regióne, aby sa do veci vnieslo jasno a potom príjmeme rozhodnutie. Pán eh, Hondis, aj ja môžem byť stručný. Podporujem, čo povedal pán Papadimopoulos. Musíme eh, mať na zreteli, eh, čo nám povedal pán Kikas. Ja som e, podporoval tie predchádzajúce e, petície, aby zostali otvorené a opere gramatikos by Petícia mala zostať otvorená, čo povedal pán Majers. E, mali by sme požiadať región, aby sa aby vnieslo jasno e, do tohto projektu a musíme e, sa poučiť aj z tragédie, ktorej svetkami sme boli v Mandre, kde sme nepôsobili mm, korektne v tej otázke aj v Atike. Mám s tým priame skúsenosti, nie pretože som v petičnom výbore, ale tiež, e, že som inžinier. Pred Vianocami sme e, boli to svetkami, videli sme to aj na sledoch pána Gika a videli sme tam tieto tieto toky, ktoré boli blokované. Nič sa tam nezlepšilo. Keď som tam bol ja, tak sa snažili zastaviť toky, eh, čo vytekajú z tej skládky do mora, ale hm, veľa sa toho nepodarilo, takže pokiaľ ide o environmentálnu legislatívu, či bola dodržaná alebo nie, to eh, nám tento problém nezľahčí momentálne. Tie problémy sa neriešili už od samotného začiatku. To e, plánovanie zemne celé bolo e, chybené. Vidím, že sa hľadáte o, o slovo, ale nie je to možné. Ani o, e, vy, pán o, primátor, máme tu ešte dv- dvoch petentov. Berieme na vedomie, eh, čo ste povedali. Ani kolegovia už nemusia opakovať to, čo iní povedali. Peter, nech sa páči. Ja budem veľmi stručný, pripájam sa k návrhom kolega Mariasa sa zastupca za regiónu vo vedľajšej vete povedal niečo správne, že chápe občanov, ktorí nedôverujú orgánom kompetentným, lebo sa robilo toľko chyb, čiže preto treba transparentnosť, dobré plánovanie s kolegom Mariasom. Úplne súhlasím, dnes výnimočne to zaprotokolujte. Thank you. And that doesn't happen often, I can tell you. To sa nedeje často, to vám môžem povedať, že to je prvýkrát. Uh, eh, Soledad, chcete sa tiež zapojiť? I la siguiente, pero... Eh... Ja si myslím, že tak, ako bolo povedané, eh, toto je ešte eh, petícia, ktorá je otvorená. Chcem vás sa vám najprv ospravedlniť, pretože všetci poslanci eh, máme viaceré aktivity, nemohla som to byť prítomná, takže sa ospravedlňujem, ale takisto som musela byť na inom mieste. Ale chcem využiť túto príležitosť, aby som požiadala vás o jeden bod zapracovania na programu ako to bolo povedané už eh, na inom mieste, len jeden bod eh, do aprílového programu zasadnutia, alebo to ešte nie je jasný, alebo stanovený program, program. Eh, na, teda koordinátori vo februári sa rozhodli a odhlasovali programa, tak e, program ešte nie je jasne fixný a môžeme e, sa rozhodnúť odhlasovať teda na program nasledujúcich ko- e, koordinátorov to refrain from taking this kind of making this kind of statements. We are dealing with citizens issues at this moment. Yo entiendo que están aquí los ciudadanos, pero esto también se refiere muy importante a los ciudadanos. Takže chcela som poprosiť, aby uh, sme sa rozhodli uh, veľkou väčšinou uh, aby sa jasne stanovila stratégia proti väčšinovému rozhodnutia. Ja už som povedala pri tejto petícii, nebudem hovoriť o nej, chcem len hovoriť o tom, že program na apríl ešte nebol odhlasovaný, pretože neboli tam zapracované návrhy a je bolo to len dočasný program a nikdy nebol ešte odhlasovaný na 100%. Nikdy nebolo odhlasované, že ten program je už konečný. Takže ja by som bola rada, keby tento postup bol dodržaný a myslím si, e, že to je asi všetko. Zaznamenala som vaše stanovisko a teraz poďme na tie petície čo môžeme urobiť, zosumarizujeme to teda áno, necháme to otvorené, zašleme v mene nášho výboru list regionálnym eh, orgánom a tiež kompetentnému ministerstvu, eh, že teda nie je súlad s programom Natura 2000 tisíc je potrebný iné posúdenie environmentálnych dopadov. Vypočuli sme si aj z úst pána primátora, že obavy občanov neboli eh, brané vážne a potom eh, postupíme informáciu výboru ENVY a regionálnym orgánom odporučíme, aby pokročili v tejto veci riešenia obav občanov. Myslím si, že je potrebná verejná konzultácia aj v súlade s Arhuským dohovorom. E, majú byť občania kon konzultovaní, pokiaľ ide o petentov e, prišli e, ste e, sem a e, mali by ste sa obrátiť aj na greckého ombudsmana, prípadne na súd. To je cesta ako to riešiť po tom, čo my sme si urobili svoju prácu vo výbore. Rada by som mala informácie k ostatnému dokumentu, najmä štúdiu o regióne Atiky. To by bolo veľmi užitočné a tiež sa pozrieme, e, teda, aby, aby teda e, oblasť priľahla bola považovaná za región podľa Natúry 2000, e, či to do toho za odpadá. Takže toto by bol môj pohľad. A vy, pán Marias, chcete sa k tomu vyjadriť? Pani predsednička, súhlasím so všetkým, čo ste povedali. Len jeden bod by som rád doplnil, kolegovia budú asi súhlasiť v tom liste ehm, regionálnym orgánom a ministerstvu musíme zdôrazniť, že e, ten e, projekt musí byť zastavený hneď teraz. Videli sme to aj v Taliansku, že to malo výsledky. Ak túto otázku necháme otvorenú, Nož potom budú pokračovať a environmentálna katastrofa bude ešte horšia pár rokov, takže e, takto by sme to mali napísať. Podarilo sa nám to v Taliansku a možno by sa nám to podarilo aj tu. Ešte stále to ale nie je v prevádzke, takže z tohto bodu musíme vychádzať. veľmi, e, teda čoskoro, čoskoro ale má fungovať. Musíme to uzavrieť, takže budeme postupovať tak, ako som načrtla o všetkým vám, ktorí ste z diálky sem pricestovali. Ďakujem, že ste sem prišli, že ste nás informovali veľmi komplexne o situácii. Želám vám eh, šťastnú cestu späť do prekrásneho eh, miesta v maratóne dúfame, že to zostane takýmto krásnym miestom v Európe a myslete na to, keď budete cestovať domov, aby ste neurobili to, čo urobil eh, Lipides. That's the on, my only concern, because that is what že nepadnete eh, uh, eh, mŕtvi uh, po ťažkom behu ako uh, If trip back, καλό ταξίδι πίσω στην Ελλάδα και θα... Prajem šťastný návrat domov. Petition 1710. Uh, teraz prejdeme k petícii 1710 a 2887. Tieto sú k rovnakej téme a nemyslím si, že musíme teraz opakovať veľa vecí. Musíte byť veľmi stručný, máte PowerPointovú prezentáciu, ale buďte skutočne struční. Ďakujem pekne. Ďakujem veľmi pekne. Hovoríme tu teda o tej, o tej skládke. Mám k tomu 6 strán, nebudem ich teraz všetky čítať. Ide nám o to, aby sme ukončili túto skládku, pretože provokuje rakovinu a v podstate musíme nájsť nejakú alternatívu spracovania toho odpadu a chcel by som vás informovať, páni poslanci, že po vašej návšteve na skl- tejto skládke v roku 2013 v marci a prebehla tam vtedy aj diskusia v roku 2015 vo vašom výbore, tak situácia vo Fili a v okolitej oblasti sa nie že zlepšila, ale zhoršila a je jednoducho neakceptovateľná a my preto žela, žiadame, aby táto skládka bola preskúmaná, treba urobiť štúdie, aby sme videli, že odkiaľ tá vysoká miera znečisťovania prichádza. Vidíme, že to vedie aj ku chorobám. Štúdie urobila Atenská univerzita, už bola postihnutá voda Je tu porušenie e, zvuku, pretože video s rečníkom sa nedá počúvať naraz. To znamená, sú tu ochorenia na rakovinu a vlastne tí, ktorí pracujú na tej skládke, sú postihnutí kvôli znečistenému vzduchu. V podstate teda potrebujeme recyklačné systémy a musíme urobiť niečo v oblasti prevencie, to znamená, musíme menej plitvať, aby sa okolo odpadu nedostalo na skladku obra občania v tomto regióne chcú konečne vidieť, ako prestane pracovať táto skládka, pretože občania tejto skládky hovoria, e, občania hovoria, že táto skladka dostáva peniaze z Európskej únie a doposiaľ to bolo teda bez konzultácie s občanmi Pán Marias hovorí, že jednoducho musíme zareagovať na obe skládky, o ktorých sa tu hovorilo. Myslím si, že sa vysiela environmentálny chaos, postihne to tri generácie, ak sa neurobi niečo skutočne dramatické na to, aby sa rehabilitoval tento región. A takisto Máte veľa petícií, ktoré boli predložené ohľadne fily, ale málo sa doposiaľ urobilo. Takže tie atiky a to znamená, že napríklad primátor tohto pán Boraini a pán Jatrus spolu s ostatnými členmi správy daného regiónu jednoducho nesú zodpovednosť, pretože peniaze vlastne ešte stále idú do tejto skládky a takisto sú to relatívne vysoké sumy a aj naďalej sa využívajú tieto skládky a a pretože tu došlo k obnoveniu povolenia, ktoré sa umožnilo na to, aby fungovala napríklad spálovňa, tak to znamená, že sú tu, e, je tu veľmi veľa toxického odpadu, aj zo zdravotníckého odpadu, ktorý sa dostáva do vzdušia takto. Vidíme tu navýšenú, navýšené množstvo spalovania a posledný odsek tam vidíte z toho úplne jasné, že, že grécky štát vlastne prostredníctvom regiona Atiky chce vo Fíli vytvoriť najväčšiu skládku na svete. Postihne to vlastne zdravie populácie v tejto oblasti. Vidíme tu skutočne veľké množstvo rozšírenej rakoviny. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem veľmi pekne. A teraz by sme chceli požiadať, aby tá petícia ostala otvorená pretože skutočne, aby ste urobili niečo v zmysle riešenia tejto situácie. Ďakujem veľmi pekne. Chcela by som poprosiť kolegov, aby ma nahradili. Myslím si, že pán Chundis, vy by ste ma mohli nahradiť. Mohli by ste ma, prosím vás, pekne na 2 na tri minúty nahradiť. Bolo by to skutočne úžasné. Ďakujem pekne, pani predsedníčka. Toto je veľmi dobre napojené na to, čo sme už povedali. Po tej štúdii, ktorú sme tu mali, že sa táto petícia takto prezentovala, komisia si veľmi dobre uvedomuje, ako vyzerá tá situácia nielen pokiaľ ide o región Atiky, ale pokiaľ ide o celú krajinu. Bohužiaľ, 80 e, tvoria skládky pri manažmente odpadu, preto sa skutočne snažíme na tom, pracujeme na tom, aby sme pomáhali z technického hľadiska, aby, sme, aby sa tam pustilo to obehové hospodárstvo v Grécku, ako aj v ostatných štátoch, kde to nedobre funguje, a to čím skôr. Komisné služby vyhodnotili regionálny plán nákladu s odpadom z Vatiku, ktorý sme dostali v roku 2016, sa okrem iného počíta s dodatočnými navýšeniami kapacít skládok. Takže vychádzajúc z tohoto, Takže toto by nám mohlo pomôcť pri zlepšovaní tej situácie, aj pokiaľ ide o región Fili, Chcel by som ešte raz zopakovať, že grécky kompetentné orgány, ktoré boli demokraticky zvolené, sú zodpovedné za reakciu patričným spôsobom na to, aby sme sa vyhli takým situáciám, ktoré môžu ohroziť zdravie ľudí a životné prostredie. Oni majú predsa na sebe určitú zodpovednosť. V prípadoch, kde dojde k zlyhaniu, a zdá sa, že došlo k zlyhaniu, tak konkrétne individuá jednoducho musia sa žiada, musí, musí sa tu žiadať o trestoprávnu nápravu v prípade, kde došlo ku kompromisným riešeniam na úkor práva. Komisia aj naďalej bude pokračovať, teda je odhodlaná, že bude poskytovať technickú pomoc, o ktorej som už predtým hovoril. Malo by to jednoducho pomôcť aj tomuto regiónu Atiky na to, aby sme tých 161 miliónov, ktoré sú v rámci kohezné politiky vyčlenené a ktoré sú vlastne k dispozícii pre manažment tohto odpadu v celom regióne. Ďakujem veľmi pekne. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Κομισιόν και τώρα σύμφωνα με τα, τους κανόνες το λόγο θα πάρει η κυρία Μπιζά. Ανά, a teraz podľa pravidiel dostane slovo pani Víza na dve minúty. Áno, dve minúty to jednoducho nie je nič. Ja chcem 5 minút, <laughs> ako mali aj ostatní, na to, aby som mohla povedať, čo chcem, že akým spôsobom ten plán chceme implementovať. Ja som tu na to, aby som nahradil pani predsedničku a jednoducho musím žiadať, aby sa dodržiavali pravidlá. A my všetci musíme dodržiavať pravidlá, aj tlmočníci. Takže chcela by som povedať, že skládka Fili fungovala veľa, veľa rokov a vytvorila ohromnú škodu vo Fili a v okolitom prostredí, takže reakcia na tú situáciu by mala byť vo forme nového regionálneho plánu, ktorý sa implementoval zo strany regiónu Atiky. Je to vlastne v súlade s národnou legislatívou a Takže my sa pozeráme na decentralizovaný, na decentralizovaný, pozeráme sa teda na ten decentralizovaný návrh riešenia. Takisto máme manažovať 50, 65% vlastne celkového odpadu a v rámci tohoto nového regionálneho plánu budeme mať 6 e, zariadení, ktoré vlastne budú produkovať, e, ten, ktoré budú triediť a správať ten odpad. Budeme mať 3 tri nové skládky a v rámci tohto nového regionálneho plánu by sme z krátkodobého hľadiska mali sa pozrieť na využívanie tejto skládky. Takže Takisto sa treba pozrieť na to, čo už bolo vola kedy schválené ešte v roku 2013 v rámci našej legislatívy. A potom budeme vlastne svedkami zatvorenia tejto skládky vo chvíli. Bude tu takisto hneď aj plín, pla, plán na to, aby sa táto skládka nejakým spôsobom rehabilitovala. <laughs> Takže vaša komisia po vašej návšteve v roku 2013 žiadala, aby sa urobila epidemiologická, toxikologická štúdia, ktorú by malo vykonať nezávislé grémium, orgán. A dnes po otvorení tejto medzinárodnej súťaže sa vlastne robí výskum, ktorý sa má sústrediť na environmentálne parametre, na skládke aj v jej okolí s cieľom na to, aby sme chránili prácu tých, ktorí pracujú na tej skládke tak, aby sme mohli zlepšiť zabezpečiť nejaké zlepšenie ich štandardov alebo podmienok. Musíme takisto brať do úvahy aj to, že sa tu častokrát objavujú e, určité ochorenia, tak u tých, ktorí pracujú na tejto skladke, ako aj u tých, ktorí žijú v jej bezprostrednej blízkosti. Takže treba takisto požiadať aj Verejný inštitút pre zdravie a výskumné centrum, aby sa urobili výskumy v tejto oblasti ohľadne dopadu na zdravie. A máme určité informácie, chcela by som zdôrazniť, že vlastne čo sme tu dnes počuli, tak to sa týka vlastne tej štúdie, ktorá poukazuje na vysoké miery na vysokú mieru znečisťovania. Takže treba povedať, že my sme o tejto štúdii nič nepočuli. Takže ako som už povedala predtým, istotne sú tu určité tá dlhodobo vyžívaná skládka vlastne ovplyvnila aj bezprostredné prostredie a práve preto my plánujeme zastavenie tejto skládky a už som skoro skončila, pani predsednička, ale pre, pretože tu je jednoducho veľký problém, my sme začali už zalesňovať oblasti okolo tejto skládky. Zhruba 2300 stromov sa vysadilo a Takisto máme špecifické opatrenia, ktoré sa týkajú tých zamestnancov, ktorí sú monitorovaní na to, aby sa kontrolovali ich zdravie. A ešte ďalšie veci, ktoré by som chcela spomenúť. Robia sa tu environmentálne kontroly na tejto skládke tak, aby sme mohli znížiť a vyhnúť sa týmto negatívnym e, dopadom na životné prostredie. A takisto sú tu ešte aj opatrenia, ktoré sa pravidelne konajú ohľadne vlastnej samotnej kompozície tejto skládky. Sú tam napríklad tri fotovoltaické stanice a napríklad prostredníctvom recyklácie a opätovného využívania sa snažíme znížiť množstvo odpadu, ktoré prichádza na tú skládku. Vlastne na tejto ceste pokračujeme v našom snažení a budeme naďalej aj vášmu výboru poskytať všetky informácie, ktoré by mali k dispozícii. Ďakujem pekne, presne takýmto spôsobom chceme postupovať s touto petíciou. Ja už iba jednu minútu. Vážená pani predsednička, toto je masívny environmentálny e, prečin, ale problém je, že sa to jednoducho deje už celé roky v regióne Atiky a na tejto obrovskej skládke vo Fíli. Sú k dispozícii štúdie, ktoré poukazujú na to, že sú tu veľké problémy so zdravím, pokiaľ ide o to, že ľudia sú otrávení, je tam veľké množstvo rakoviny a zhruba pred tromi rokmi sme predsa o tejto problematike tu už hovorili a odvtedy sme opakovali, že toxikologické štúdie sa majú robiť, ale z toho, čo som tu počul, dva a pol roka potom ešte stále nemáme ešte ani nejaké výsledky. A po druhé, ten tlak ten región je samozrejme pod veľkým tlakom zo strany komisie, aby sa urobili opatrenia, ale tieto sa nedejú. A no, potom sme tu takisto počuli aj od občanov, videli sme, že čo robia. Nemáme čas, to je pravda, ale nie je tu o to, aby sa táto petícia zatvorila. Jednoducho musí ostať otvorená. Predstaviteľka povedala, že nás bude informovať ohľadne nových informácií, takže my potrebujeme monitorovať, do akej miery sa tá environmentálna európska legislatíva implementuje v tejto oblasti a budeme musieť dosledovať všetky tie požiadavky, ktoré sú stanovené v petícii. Ďakujem veľmi pekne, musíme sa venovať aj tej španielskej. Dúfam, že budete so mnou sústrediť, súhlasiť, že musíme tú petíciu ponechať otvorenú. Požiadame komisiu, aby nám dala aktualizáciu najnovšiu informácií, berúc do úvahy tie obvinenia, ktoré tu predniesli petičníci. Takisto sme zaš, zaš, e, zaš, zašleme list aj ministrovi zdravotníctva, kde budú vyjadrené tie obavy občanov a takisto poukážeme na tú toxikologickú štúdiu, ktorú, ktorá teda nás znepokojuje a takisto to bude aj list regionálnym orgánom, kde žiadame v písomnej podobe aktualizáciu toho informácie o environmentálnom zaťažení tej oblasti a takisto ako vnímajú teda túto situáciu. A takisto si myslím, že by sme mali zaslať list aj úprimne povedané e, primátorovi Fíli. Výborne, ďakujem veľmi pekne. Takže teraz sa už môžeme dostať k ďalšej petícii. Máme 6 minút, takže Máme dva, petíciu 232 a požiadame petičníka, aby hovoril dve minúty. A dúfam, že sa vám to podarí, pretože jednoducho nebudú tu tlmočníci. Bez mikrofónu. You need to use the microphone. Sí, en primer lugar queremos darle gracias. Ďakujem pekne. Chcela by som vám najprv poďakovať eh, za váš čas a určite vy viete, že moje územie, eh, a teda petícia, ktorá sa týka nášho územia, eh, um, sa týka takisto ochrany životného prostredia. Eh, máme tu ekologické, máme tu dopad na ekológiu, pokiaľ ide o spracovanie odpadu v provincii Alicante. Už mnoho rokov sa eh, znižuje eh, eh, sa znižuje táto výkonnosť tejto skládky a už niekoľko rokov sa spracovávajú tu odpady rôzneho typu, ako je napríklad, ktoré, sú už, ktoré už nesplňajú normy. Nachádza sa to v našej obci. Ide o veľmi jedinečné prostredie na svete. Pokiaľ ide o smernicu 92 lomene 2006, tu, tu máme práve eh, časť, ktorá eh, nie je v súlade s touto smernicou. Ide o Ekisofilas, čiže jedinečný ekologický systém eh, na Iberskom poloostrove, ktorý je špecifický a ktorý je ochraňovaný samotnou smernicou o biotopoch. Pokiaľ ide o autonómnu oblasť, táto potvrdila, že tie aktivity porušujú tento ekologický systém a úplne nedávno sme získali informácie, ktoré sa týkajú fekály, ktoré sú vypušťané do vody a o kontaminácii, ktorá toto všetko prináša. Pokiaľ ide o podnik Vertedero, potrebujeme zabezpečiť to, aby príslušné úrady sa venovali tejto otázke. Obrátili sme sa na Najvyšší súd v Andalúzii, takisto Najvyšší súd v Španielsku, ktorý by mal konať v tomto prípade. Máme tu rôzne pochybnosti, pokiaľ ide o nelegálne konanie tohto podniku Vertedero. Častokrát bola tu intervencia na základe kráľovského výnosu, ktorá ktorý pripomína, že je to v zodpovednosti príslušných orgánov, aby zabezpečili ochranu e, takéhoto jedinečného ekologického prostredia. A prečo však vydávajú e, tieto úrady zároveň povolenia takýmto podnikom? Nevieme, že či v súčasní je to predložené e, na konanie jednotlivým príslušným úradom. Preto všetko to, čo by mohlo ohroziť obyvateľstvo, či flóru, či faunu v našej obci. Namietame, aby tento podnik naďalej fungoval. Obratili sme sa na výbor pre petície, na Európsku komisiu, ale my si uvedomujeme, že toto vyšetrovanie na regionálnej úrovni môže byť ovplyvnené zo strany podniku a preto chceme požiadať podniky, aby začali e, nezávisle vyšetrovať aby príslušné orgány, ktoré nedodržiavajú tieto normy, aby naozaj zabezpečili kontrolu verejného zdravia a chceme tiež požiadať, aby táto petícia bola otvorená, až kým sa neukončí tento súdny proces voči konkrétnemu podniku. To je všetko. Chcem vám poďakovať za vašu pozornosť a ľutujem, že som hovoril tak rýchlo. Really have to apologize for you that we are... Musím sa vám naozaj veľmi ospravedlniť, že e, vás tak nutíme rýchlo e, hovoriť, ale hlavná vec e, je, aký bude výsledok. Takže poprosím zástupcu komisie stručne. Budem stručný. Informácia ktorú má komisia, je, že e, táto skladka nie je funkčná e, a teraz vlastne sa zaoberajú tým kompetentné e, orgány v Španielsku, čo s tou skládkou a ak sa otvorí len, keď sú splnené všetky právne predpoklady, čo nevieme teraz. Takže aj národní súdy tam zohrávajú veľkú úlohu, pokiaľ ide o posúdenie dodržiavania európskej legislatívy. Takže toto je prebiehajúce konanie pred súdom v členskom štáte. Je dôležité zabezpečiť efektivitu, ale zabrániť duplicite konanie. Takže ďalšie e, akcie zo strany členy komisie môžu byť zvažované až vtedy, keď príslušné e, súdne konania sú uzavreté za predpokladu, že je e, dôkaz o tom, že došlo k porušeniu európskej legislatívy. Ďakujem pekne. Máme tu veľa poslancov, ktorí sa hlásia o slovo, ale slovenská kabína sa už odmočí. Ďakujeme.